Dámy a páni, otváram tento našu schôdzu. Prechádzame k bodu 23 na našom programe. Ide tu o verejné vypočutie, ktoré pripravila pána, pani Fotiga. Ide tu o stratégiu um, boj proti propagande zo strany tretích um, krajín. Máme eh, teraz eh, za sebou eh, viacero rôznych udalostí, napríklad ehm, násilnú anexiu Krymu, manipuláciu Ruska, Dochádza k veľmi znepokojivým udalostiam v našich krajinách. Na to, aby sme vyhrali bitku vo vojne, musíme si uvedomiť, aká je taktika našich protivníkov. Chceme, aby ste všetci pochopili tohto význam, keďže Európska únia sa začala do tejto fázy ešte nedostala všetky členské štáty a inštitúcie uznávajú výzvy, ktorým čelíme na tomto fronte. Vieme, okrem iného aj od vietnamskej vojny, že nikto nikdy nevyhral vojnu bez toho, aby nevyhral vojnu propagandy proti obrazom sa veľmi ťažko zasahuje. A keď si uvedomíme, že naše demokratické krajiny sú znevýhodnené voči autokratickým krajinám, teroristickým organizáciám, ktoré vychádzajú z jedného jediného presvedčenia, a vkladajú všetko úsilie do tohto jedného cieľa a tiež e, upevňujú v tomto smere mienku aj svojich ľudí. My takéto páky nemáme, sme totiž slobodná spoločnosť a v konečnom dôsledku je to naša sila, ale na druhej strane by sme nemali akceptovať e, prehru v tejto vojne propagandy Musíme nájsť teraz spôsob, ako bojovať proti tejto propagande a lžiam. To je dôležité nielen v rôznych iných regiónoch sveta, ale aj v našom regióne, aby sme si dokázali získať dôveru našich občanov, keď sa pozeráme na úspechy Ruska nakoľko Rusku vychádza jeho plán a tiež, keď vidíme nové metódy sociálnych médií, islamský štát dokáže presvedčiť ľudí v Belgicku, Francúzsku a iných krajinách, aby išli bojovať do Sýrie. Myslím, že to dokazuje, že je to veľmi dôležitá otázka, ktoré sa venovať musíme. Mnohí z nás sme si to ešte neuvedomili, ale už nežijeme v informačnej dobe, žijeme v dobe angažovanosti. Strategická komunikácia je založená na získaní dôveryhodnosti a dôvery ako takej. V Európskej únii musíme mm, zaviesť opatrenia, aby sme zrušili propagandu v jeho východnom susedstve a zároveň aby sme posilnili schopnosť Európskej únie bojovať proti dezinformáciám a propagande z tretích eh, strán. Teším sa teda na to, že dáme slovo a priestor našim expertom, ktorí nám priblížia svoj pohľad na túto problematiku. Najskôr dostane slovo pán Andrew Redman, ktorý je novinár, e, špecializuje sa na izraelsko-ruské vzťahy, e, vzdelanie má z anglickej literatúry z Oxfordskej univerzity a tiež je prispievateľom e, do novín Guardian aj Telegraph. Nie mnohí to robia, možno s výnimkou pána Johnsona Jedni nominy sú totiž pravicové, druhé ľavicové. Pripočujeme e, si teda postoj novinára e, k boju proti propagande. Ďalej tu máme Jerčího Promenovského, ktorý je e, z Európskej nadácie pre demokraciu a je veľmi aktívny v projektoch proti ruskej propagande v postovietskej dobe a, a preto sa tešíme na to, že nám povie niečo o výsledkoch konkrétneho projektu a o štúdii, ktorá už zaznamenala isté dopady aj na úrovni komisie a ESVČ a čiastočne je to súčasťové popisu úloh pani Mogherini a našim tretím expertom je pán Mubin Šajk, ktorý sa s nami spojí prostredstvom telekonferencie. Je tom expert na radikalizáciu, deradikalizáciu aj boj proti násilnému extrémizmu v oblasti bezpečnosti, tiež eh, na boj proti terorizmu a napísal knihu Undercover Jihady. Ďakujeme veľmi pekne našim expertom, že si našli čas eh, na podelenie sa s nami o svoje názory. Ešte predtým, než dám slovo našim hostiom, našim rečníkom, chcel by som požiadať pani Fotigu, aby predniesla krátky úvod. Nech sa páči, pani Fotiga, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa neskôr poďakovať vám, aj sekretariátu, aj sekretariátu výboru SEDE, aj výboru AFET za to, že zorganizovali toto podujatie. Myslím si, že prezentácie všetkých troch expertov budú veľmi hodnotné a cenné v príprave správy správa bude predložená čo skoro prvé preskúmanie bude už naozaj onedlho. Na rozdiel od našich očakávaní máme veľmi zložité susedské vzťahy aj na východ, aj na juh. Európskej únie vidíme, že Rusko uplatňuje čoraz agresívnejšiu politiku, využíva veľmi sofistikované informácie v boji proti našim inštitúciám, v snahe poraziť naše inštitúcie a naše hodnoty. A tiež máme dočinenia s veľmi radikálnou radikalizáciou a veľmi agresívnou radikalizáciou, ktorá je tiež veľkou hrozbou a je ešte, veľmi, je ešte ťažké ju, je ešte ťažšie ju odhaliť a bojovať proti nej. V správe, ktorú predložím, sa chcem vyjadriť k obom týmto aspektom. Myslím, že v prípade Ruska sa môžeme zamyslieť aj nad odzbrojovaním, respektíve využívaním informácií ako zbraní táto krajina už veľmi dlho. Uplatňuje strategické komunikačné aktivity e, čiste vojenského charakteru. Máme príklad e, Gruzínska, Ukrajiny, a to najmä Ukrajiny. Veľmi dobre vieme, že v období pred útokom na Ukrajine v priebehu e, tej stabilnejšej fázy konfliktu dochádzalo tiež k prípadom strategické komunikácie presne s takýmto cieľom. Pokiaľ ide o Daesh, tam už e, došlo k zásahom mnohostranným zásahom aj na území členských štátov prostredníctvom radikalizácie mládeže vo všetkých členských štátoch, ale tiež sme svedkami niečoho, čo je trochu menej viditeľné, čo sa snaží potláčať naše mierové aktivity v rôznych eh, konfliktných zónach. Strategická komunikácia ktorá je namierená na naše stabilizačné mierové misie, ktorých e, úlohou je poskytnúť mier vo veľmi zložitých oblastiach. Ďakujem pekne a teším sa teraz na prezentácie našich hostí. Ďakujem Dank. Ďakujeme pekne. Pán um, Redman, máte slovo, nech sa páči. Dobrý deň. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste uh, ma pozvali na toto stretnutie z pohľadu novinára, aby som sa vyjadril k otázkam propagandy. Začal by som najskôr k tomu, ako vnímam rozlišovanie medzi mediálnou manipuláciou a potom nabádaním k nenávisti. Priamo v nedávnom referende eh, o Ukrajine v Holandsku sme videli, aké škodlivé môžu byť politické kampanie a potom sa vyjadrime k tomu, ako európske orgány, európske médiá by mohli zasiahnuť voči tomuto dianiu. A tiež sa vyjadrím k iným formám propagandy z južného susedstva Európskej únie, možno trošku provokačne sa vyjadrím aj k téme využívania médií v Izraeli na politické ciele. Na úvod si teda definujeme pojem spin. Je to trošku eh, zložitá definícia, ale dá sa povedať, že propaganda je presadzovaním um, signálov, ktoré si vyžadujú emocionálnu reakciu, ktoré e, majú splňať e, politické ciele e, konkrétnych skupín. Ehm, nie je to silom informovať verejnosť, aby si mohla vytvoriť svoj vlastný názor. Isté, že neexistuje 100% objektívny druh novinárstva. Každý jeden um, vedúci spravodajstvo, šéf-redaktor má svoj postoj, má svoj subjektívny postoj, ale Ehm, mali by byť stanovené objektívne ciele spravodajstva. Už e, sa to dá nazvať propagandou e, e, vo svojej podstate. Vidíme to napríklad aj v britských euroskeptických médiách a tiež v niektorých pravicových izraelských médiách, ako aj v ruskej aréne Daily Mail a Daily Express, teda britské um, bulvárne noviny presadzujú napríklad argumenty, E, za vystúpenie Británie z EÚ. E, taktiež existujú bulvárne e, noviny v Izraeli, ktoré útočia na Palestínu. V Rusku napríklad bulvárna tlač negatívne portretuje Západ a glorifikuje Putina. Napríklad Nedávno stránka Jugov vykonala prieskum o Ukrajine, zaslali mi výsledky, že to môžem zdarma využiť. Mm, podľa tohto prieskumu 30 eh, eh, Európanov sa domnieva, eh, že Krím patrí Rusku. Dalo by sa predpokladať, že 70 sa domnieva, že je to nesmysel. Nie je to teda skutočná priama lož, ale ani pravda to nie je. V mnohých správach napríklad sa popisujú počty obetí, trošku skreslenie, napríklad na strane Izraela sa uvádza nižší počet obetí ako na strane Palestíny. Um, v médiách pôsobia rôzni um, tzv. blogéri, rôzni fingovaní um, autori, ktorí šíria cieľenie isté informácie a týka sa to celého širokého mediálneho priestoru. Keď som napríklad nedávno písala o kašinského eh, vláde, alebo o muškatovej vláde eh, na Malte. Dostali sme eh, množstvo reakcií, ktoré vyzerali presne ako protikampáne. A tiež je súčasťou ruského programu eh, črta strategické neistoty, teda že všetky médiá tak či tak klamú a preto nemá význam v podstate sa opierať o ich mienku. Ruská veľvyslanectvo sa napríklad veľmi často sťažuje, že Uvádzam, že na Ukrajine sú ruské vojska bez toho, aby dokázali, že tam nie sú, teda nie sú ochotní uznať eh, pluralizmus názorov, ale toto nie je žiadna novinka. Um, izraelská mimovládka napríklad um, nedávno uviedla, že Izrael neporušuje medzinárodné právo, pretože medzinárodné právo vlastne neexistuje. Keď eh, sa ukazovalo prstom na Rusko, Rusko si zrozvalo svoj vlastný prieskum, uh, a keď e, sa vykonal prieskum o vojne v pásme Gazy, Izrael si robil svoje prieskumy. E, Daily Mail napríklad e, robí svoje vlastné kampane, ktoré vytvárajú negatívnu mienku Európskej únii. To môže znieť nevinne, ale v prípade Ruska napríklad veľmi podobné aktivity spôsobujú úmrtia až dokonca smrte 9 tisícov ľudí výraznejšia ochrana slobody prejavu eh, v legislatíve by mohla byť nápravou, ale ešte stále napríklad v USA zločinom nezastiahnutie eh, proti reálnej hrozbe. Teda vidíme, že propaganda islamského štátu ktoré cieľom eh, je vysielať do Sýrie, aby sa nechali vybuchnúť ako samovražední atentátnici a tým prilákali na svoju stranu aj ďalších Izraelské médiá často eh, šíria negatívne správy o Palestíne a tým eh, prispievajú k násilnostiam tohto konfliktu, eh, nie k konštruktívnemu riešeniu ruská propagandistická kampaň migračnej krízy sa tiež veľmi blízko približuje tejto druhej kategórii. Keď sa pozeráme na vymyslený príbeh z násilného dievčatka v Nemecku, e, toto malo za následok e, protesty na uliciach a to môže spôsobiť e, dosť značné násilie. Holandské referendum podľa mňa dokazuje, aké škodlivé môžu byť ruské kampanie európskym záujmom. Môj eh, holandský kolega, ktorý informoval o dianí v Amsterdame, oslovil mnohých ľudí na uliciach, eh, na železničných staniciach, ktorí eh, opakovali vyhlásenie Ruska úplne doslova v mnohých prípadoch jeden človek napríklad sa vyjadril, že Ukrajina je súčasťou sféry, ruskej sféry vplyvu, či sa nám to páči, alebo nie. Mnohí hovorili o Ukrajine ako skorumpovanej krajine bez toho, aby poukazili na to, že európske dohody majú za cieľ bojovať proti tejto korupcii. Geopolitická diskusia možno nie je založená v plnej miere na pravde. Ukrajina možno je skorumpovaná bez hľadu na to, ako sa to vníma, ale uh, Jedna vec, e, ktorú e, robia ruskí blogeri, je, e, že šíria videá, informácie o ukrajinských teroristoch, ktorí hrozia tým, že spôsobia výbuchy na Ukrajine, ak Holandsko bude hlasovať proti. Doposiaľ máme poznatky o istratkom. To je dôkaz tejto existujúcej propagandy. Next to me. European Endowment for Democracy. That's right. Um, to generate a counter narrative via the creation of a new content factory or broadcaster. A máme ďalšie náznaky existencie ruskej propagandy. Sú to len mierne eh, náznaky. Ja chcem však vyzvať všetkých novinárov, aby si prečítali eh, pravidelné informácie mediálne um, ehm, súhrny uh, eh, stratkom Myslím si, že akýkoľvek vládny materiál isté, že je subjektívny. Ja si veľmi rád počujem pána, pána Pomienovského, ako to chce presne v praxi urobiť, keďže to má v pláne. V každom prípade my máme v Európe nezávislé médiá a tiež eh, máme nezávislé súdy. Teda máme definovaný pojem nezávislosti. Ja teda navrhujem tri reakcie. Jednak na spin, politickú reakciu a tiež eh, podporu existujúcich médií. Ďalej po druhé, k podvodným prvkom myslím si, že bude potrebné zasiahnuť v regulačnom rámci. V tom prvom prípade nemusíme znovu vynaliezať koleso. Už máme dobre financovaných, dobre motivovaných eh, pracovníkov v štruktúrach, eh, ktorí eh, chcú pôsobiť proti týmto propagandám politické strany, politické skupiny. Tu v Bruseli majú jasne zadefinované hodnoty a agendu, ale problém je v tom, že možno nie sú dostatočne aktívne v boji proti ruskému posolstvu. Myslím si, že ak by strana CDU v Nemecku, socialistická strana v Francúzsku alebo konzervatívna strana v Veľkej Británii vložili rovnaké úsilie, peniaze a tvorivosť, um, ako vkladajú do svojej predvoľbnej kampane, aby verejnosť informovali o tom, čo sa v Rusku deje, čo sa deje na Ukrajine. Už by sme toho dokázali naozaj uh, veľa. Myslím si, že vláda Marka Roteho by uprednostnila uh, výsledky um, v prospech uh, referenda, ale nepovedali to uh, na plné ústa. Snažili sa z, čo najviac znížiť uh, účasť na referende, myslím si, že sa len báli, že stratia um, podporu voličov. Myslím si, že je tiež veľmi škodlivé, že niektorí sa boja kritizovať Moskvu, pretože majú s Ruskom bilaterálne dohody, alebo sa niektorí boja pomenovať veci správnym menom, ako napríklad Holland a Merklova, ktorí odmietli eh, označiť Rusko za agresora na Ukrajine. Európsky e, rozpočet je údajne oproti e, rozpočtu e, Ruska. On political parties to some editors. Consider your responsibilities as opinion shapers when you decide to drop the story about starving Rozpočet EÚ je iba zlomkom oproti rozpočtu ruských médií. Rusko má teda značné možnosti aj prostriedky na šírenie svojej propagandy. Niektoré médiá potrebujú cielenú podporu. Uvediem e, len konkrétny príklad e, Taliuk. Spravodajská agentúra v Srbsku začiatkom tohto roka skrachovala, pretože e, nemohla nájsť kupcu v procese privatizácie. A zároveň Ruská spravodajská agentúra spustila novú kampaň, čo je v prípade Srbska ide o hlavný zdroj informácií a teraz sa to stalo iba eh, pobočkou eh, ruskej propagandy eh, v snahe šíriť etnickú um, formu násilia, kde tiež sa popierajú informácie o zabíjaní etnických Srbov na severe krajiny. Regulačné zásahy už sa dejú. Vidíme, že v Nemecku napríklad sa prijali právne kroky eh, voči autorovi vymysleného príbehu o ruskom znasilnenom dievčatku a tiež voči iným eh, autorom takýchto nezmyselných správ sa prijali právne kroky. Bolo by to však efektívnejšie, aby sa to robilo plošne a ak by sa to koordinovalo na európskej úrovni. Eh, myslím, že už existuje legislatíva o mediálnej integrite. Zrejme sa k tomu kolegovia budú môcť vyjadriť konkrétnejšie. Možno by bolo na mieste aktualizovať túto legislatívu a snažiť sa o Eh, súhrnejší postup. Eh, ako môžeme uväzňovať ľudí, ktorí podnecujú islamickú radikal, islamskú radikalizáciu, ale zároveň zatvárame oči pred tými, eh, ktorí um, šíria to isté posolstvo uh, zabíjania a mučenia napríklad v Donbase. A prečo komisia udeluje um, novinárske akreditácie ľuďom, ktorí, o ktorých je známe, že si vymýšľajú informácie uh, o, krokoch Kremla a tiež popierajú akokoľvek kritiku Kremla. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Pomianovský, ja mám trochu problém s polskými menami, takže budem hovoriť Ježi. Môžete sa vedť mikrofónu. Ďakujem. No, naša práca sa prekrýva a ilustrujem to tým, že poviem, že e, Elmar Brok je predsedom aj e, výboru Európskej nadácie pre demokraciu. Takže tu sa opäť stretáme, ale zase v iných funkciách. Ďakujem za to, že ste vyzvali Európsku nadáciu pre demokraciu, aby sme tu podali svedectvo. Myslíme si, že je to extrémne dôležitá téma. Taktiež chceme pogratulovať pani Fotige za prácu, ktorú odvedla na tejto téme. Ako vieme, tak e, sú mnohé body, ktoré sa chcú dostať na program európskych politikov, takže sme radi, že toto je jedna z našich priorít. Chcem taktiež ešte upozorniť v súvislosti s propagandou a súvisiacimi záležitosťami Myslím si, strategická komunikácia je dôležitou úlohou pre EÚ a pre vlády členských štátov. Avšak v EED sa na to pozeráme z pohľadu základných slobod a hodnôt. A toto sú veci, ktoré sa e, prelínajú, ale sú tu dve rôzne perspektívy. EED sa nezapája do strategickej komunikácie ako takej. My nevyrábame žiadny obsah, ani ho neprodukujeme. My prispievame k vytváraniu kapacít miestnych médií, tak aby oni mohli rásť, boli nezávislé, kvalitné a aby mohli takým kanálom pre komunikáciu a mechanizmom na podporu a ochranu demokratických hodnot. Takže v tomto zmysle akákoľvek podpora nesúvisí eh, s nejakými konkrétnymi návrhmi alebo eh, redakčnými zmenami. My v každom prípade podporujeme médiá, aby boli dôveryhodné, aby poskytovali informácie, ako to najlepšie dokážu. Okrem toho, ako mnohí z vás možno viete, už o tom hovoril pán predseda, minulý rok EED koordinovala E, štúdiu vykonateľnosti ohľadom e, ruskojazyčných médií e, v rámci východného partnerstva a v rámci tohto projektu, teda v rámci tam, tam bol špeciálny projekt, ktorý bol zadaný holandskou vládou a my sme mali byť takým neutrálnym sprostredkovateľom medzi vládami a všetkou spoločnosťou, ale ako viete, pre nás to nebolo nič nové, pretože my sme po tri roky podporovali nezávislé médiá vo východnom a v južnom partnerstve. To bola jedna z našich hlavných aktivít. Začnem z východu, kde sa pokúsim naznačiť hlavné črty a komplexnosť e, z e, vyplývace z ruskojazyčnej propagandy, potom prejdeme na, do južnej oblasti a potom na záver prídem s pár odporúčaniami. Takže na východe. Uh, čo tam vidíme, to je absolútna dominancia e, hlasov, ktoré ladia s názormi Kremlu a to nie, je nič nové. Je to, roz, je to výsledok strategicky plánovanej a šikovne vykonanej štátnej politiky, kde informácia a médiá sú nástrojmi politickej kontroly aj zahraničnej politiky. Putin potreboval si 12 rokov na to, aby dosiahol súčasnú e, situáciu. Keď sa pozrieme do minulosti, napríklad v roku 2014 Dimitriv, e, Dimitri Kiselov prebral jeden z najblúbenejších webových portálov v Rusku, potom uzatvoril e, RIA Novasti, a potom ďalšie nezávislé kanály boli uzavreté alebo boli e, podrobené veľkému hospodárskému administratívnemu tlaku. Takže to boli trtlivé kroky. Mnohí experti a analytici varovali pred týmto postupujúcim trendom, avšak Európa, Západ vo všeobecnosti sa tvárili, že to nevedia. Musel prísť až konflikt na Ukrajine a anexácia Krymu, aby potom Európa uznala Eh, aký negatívny vplyv má ruská štátna propaganda. Toto bola tiež nová kapitola informačnej politiky eh, Kremla, eh, ktorá sa potom diverzifikovala a obmedzuje sa na trolling, využívanie sociálnych médií a internetových fór. Tu sme začali pracovať na našej štúdii. Našim cieľom bolo vypracovať praktické riešenia, aby sme podporili a posilnili demokratické nezávislé a rôznorodé ruskozičné médiá v krajinách, eh, hlavne v krajinách východného partnerstva. A aj v Rusku. Výsledky nálezy správy sú vám eh, mnohým už známe, takže ja to ja vypichnem len pár hlavných bodov. Napríklad tá správa potvrdila, že publikum ruskojazyčných médií bolo často a dlho zanedbávané a preto Kreml mohol využiť túto situáciu ku svojej eh, mm, ku svojom prospechu a to hlavne záležalo na dvoch faktoroch. Poprvé, to bola dostupnosť a eh, prevládanie zdrojov, ktoré potom vysielajú eh, informácií odsúhlasené Kremlom eh, ruskojazyčnému publiku, taktiež aj zahraničnému publiku. A taktiež teda sa to týka eh, správ, ale aj zábavných kanálov. Máme tu nástroje ako eh, Russia Today, RT, Russia Direct, potom ďalšie, napríklad Sputnik, ale médiá, ktoré sú vlastnené Rusmi, nie sú jedinými kanálmi na to, ako e, posielať ruské názory do zahraničia. Ďalej sú tu ešte rôzne lobistické skupiny, e, ruskí e, mediálni novinári. No a dobrá správa je tá, že to stojí veľa peňazí a že to má vplyv hlavne iba na ruskojazyčné publikum a na ostatné publika nie toľko. Ďalej, čo sa týka zábavného obsahu, tam e, v podstate Európs- Západ sa tomu nemôže e, rovnať. Tento obsah je veľmi atraktívny pre ruskojazyčné publikum, pretože to súhlasí s ich historickými emóciami, kde sa vytvára napríklad e, pocit nostalgie ohľadom sovietskej minulosti, potom tzv. historické firmy a doku- filmy a dokumenty vytvárajú takú predstavu mytickej minulosti a o tom, že Rusko, e, Rusko je v podstate obeťou. A toto pre ruskojazyčné publikum, pretože všetky mimo Ruska, No, samozrejme, kto ruka v ruke s týmto idú potom zaujímavé príbehy, kvalitná produkcia. A jedna vec je jasná, že propaganda aj protipropaganda e, potom zvyšujú mieru nedôvery e, k médiám. Takže protipropaganda v podstate nepriniesie žiadne výsledky a preto by sme sa aj mali vyhnúť. Čo sa týka nejakých rýchlych charakteristík, prečo E, obsah vytváraný Kremlom je účinný, tak e, tu nemáme veľa času, ale udám iba takých hlavných e, prvkov. Mm, naš, naši spolupracovníci nás upozornili na niekoľko hlavných aspektov. V podstate, o čom tu hovoríme, tu je produkcia Kremlu, produkcia výroba paralelného sveta, kde sa manipulujú a skresľujú informácie, niektoré sú aj vymyslené, sú to lži a týmto sa vytvára nová realita, kde Rusko je takou pevnosťou, ktorá je obliehaná a e, kde každý, aby prežil, tak musí plne dôverovať hlavnému veliteľovi. Toto je kontrast e, k západnej ideológii o demokracii, právnom štáte a liberálnych hodnotách. Rusko si vytvorilo svoju vlastnú ideológiu pre svoj e, zápas so západom. No a je naivné si myslieť, že e, tu ide iba o demokraciu, právny štát a základné hodnoty. Sú tu aj širšie aspekty, ako napríklad bezpečnosť, e, vojenská bezpečnosť našich susediacich krajín a naša vojenská bezpečnosť. Preto sa netreba pozerať na rúskú propagandu a manipuláciu médií izolovanie. Musíme sa pozrieť na celkový kontext. Nedávna analýza centra Levada, to je e, jedno z hlavných skredíc, ktoré na, v Rusku, ktoré naďalej e, ukazuje objektívnu analýzu ruskej spoločnosti, tak táto analýza ukazuje, že sa e, čoraz viacej akceptuje možnosť vojny ako možného riešenia globálnych problémov v ruskej spoločnosti. Hovoríme tu o mysliach a srdciach miliónov ľudí, ktorí s nami žijú na jednom kontinente a pokiaľ toto nie je vážna bezpečnostná hrozba, tak čo? A pretože tento problém má veľa úrovní a je komplexný. Potrebujeme teda aj E, viacstranné riešenie, ktoré bude inteligentné a inovatívne. Nič sa nedá vyriešiť rýchlo, ale dôležité, aby každý, zapoj, každý sa zapojil do tohto procesu a chopil sa svojej zodpovednosti. Čo týka EED, tu sa vrátim k našej štúdie, o ktorej som hovoril. Um, a štúdia prichádza s mnohými konkrétnymi návrhmi a praktickými riešeniami, ako podporiť a e, posilniť e, demokratické, nezávislé a rôznorodé ruskojazyčné médiá v krajinách východného partnerstva aj mimo nich a tým by sa v podstate znovu nastavila rovnováha. Pokiaľ nebudeme teraz konať, tak stratíme ďalšiu generáciu ruskojazyčných ľudí, ktorí podľahnú manipulácii médií a sociálnemu inžinierstvu. Správa odporúča, že by sme sa mali sústreďovať na miestne správy a príbehy, ktoré sú pre ľudí relevantné a taktiež na tie príbehy, ktoré tam chýbajú, ako napríklad sociálne a domáce záležitosti, e, rôzne dokumenty, telenovely a iná zábava e, na rôznych platformách. Taktiež e, potrebujeme dvojúrovňový prístup. Poprvé, posilniť e, slobodné a kvalitné médiá, ktoré existujú, ale treba naozaj posilniť. A po druhé, vytvoriť platformu, kde by sme mohli s nimi spolupracovať, aby sa mohli intervať do celého toho mechanizmu a aby systematickejšie mohli od medzinárodných donorov e, získavať podporu. Toto ich posilní a taktiež teda vyváži situáciu. Ďalej je treba koordinovať pomoc darcov a tým môže maximalizovať e, dopad, pozitívny dopad médií a toto zase posilní kvalitné novinárstvo a prinesie tú pluralitu a vyváženosť do ruskojazyčných médií. v praxi hovoríme o regionálnych e, informačných úzloch e, pre, rusky, pre informácie v ruskom jazyku, a ďalej hovoríme o rôznych e, excelenčných e, centrách, ktoré sú e, potrebné pre určité publikum a taktiež sú tu finančné rozhodnutia určitých investorov, ktorí chcú investovať v Rusku, ale tam nie je férová hospodárska súťaž, ale Napríklad môžu sa rozhodnúť pre nejaké iné územie, kde taktiež je ruskojazyčné publikum. Takže toto sú tie hlavné odporúčania, ktoré vyplývajú z našej správy a teraz by som prešiel k južnému susedstvu. Tam taktiež EED je aktívna a sledujeme tam aktivity médií. Takže propaganda, náraz propagandy Daešu paradoxne e, súťaží o pozornosť s ruskou E, štátnou propagandou. Tieto propagandy majú pár vecí spoločných. Ma, ide tam vždy o štát s centrálnym rozhodovacím procesom, ktorý je podporovaný veľkým administratívnym a bezpečnostným aparátom na jednej ruke a taktiež rozptýlenými neštátnymi aktérmi na viacerých miestach. Takže tá metodika tam nie je úplne rovnaká, ale majú podobné, podobný e, štýl priťahovania nasledovníkov. Ďalej, najväčším rozdielom je ich dopad. Predovšetkým, alebo vplyv, predovšetkým, či je o krátkodobú alebo dlhodobú propagandu. E, propaganda islamského štátu je taktická a neprestavuje systémový problém pre Západ ale je treba jasne povedať, že ho nemôžeme ignorovať. Napriek tomu ruská štátna propaganda je oveľa systematickejšia, štrukturovanejšia a nebezpečnejšia, pretože je dlhodobá. A keď sa pozrieme na ruskú propagandu, tak tá už ovplyvnila milióny ľudí a my si myslíme, že naďalej stačí o tom len diskutovať. Pokiaľ 5000 ľudí sa nechá strhnúť propagandou Dajšu a bude bojovať proti e, vojsku v Sýrii alebo budú sa stanúť teroristmi v Európe, tak to bude katastrofa pre Európu. To áno, ale je treba primerane riešiť tieto otázky a nesnažiť sa tvrdiť, že jedna z týchto vecí je menej dôležitá než tá druhá. No, Takže z tohto pohľadu, aké sú jednoduché odporúčania, ktoré som počul od niektorých expertov. Poprvé, podporiť nezávislé médiá. Na to je treba naďalej pracovať, je treba do toho investovať a je treba poskytnúť čo najväčšiu podporu ľuďom, ktorí poznajú svoje publikum, vedia, ako mu slúžiť. On nepotrebuje nejaké usmernenia, v súvislosti e, s redakčnou stránkou. Oni potrebujú našu podporu a potrebujú byť nezávislí. Ďalej musíme vzdelávať a viesť kampaň, svetovú kampaň v rámci spoločnosti. A tu nejde len o e, základné hodnoty, tu ide hlavne o strategickú komunikáciu. No a na záver je treba odhaliť tých, ktorí e, vedú dezinformačné kampane, odhaliť falošných expertov, ktorí sa vyjadrujú v médiách, ďalej odhaliť informácie o tých, ktorí šíria lži na našom vlastnom území, v našom vlastnom jazyku, v našich vlastných médiách. Takže tu máme mnoho právnych nástrojov a etických nástrojov. K dispozícii máme tiež rôzne mechanizmy na to, aby sme e, vystopovali aj finančné toky, tejto súvislosti. A to je všetko odo mňa a teraz sa teším na vaše otázky. Ďakujem, pán Pomilovský. A teraz dávam slovo pánovi Šajkovi, ktorý je expertom na radikalizáciu, deradikalizáciu alebo proti nasilnému terorizmu, na bezpečnosť. Taktiež má doktorát z, Liverpool, z univerzity v Liverpoole z oddelenia psychológie, vydal niekoľko e, kníh, bol v Pakistane a v Indii, tam sa radikalizoval a e, hájil globálnu džihadistickú kultúru, bol extrémistom, ale po útokoch z 11. septembra e, prehodnú, prehodnotil svoje hodnoty. Potom bol niekoľko rokov v Sýrii, tam študoval arabský a islamský svet a tam sa deradikalizoval a potom sa vrátil na západ v roku 2004 a začal spolupracovať s kanadskou tajnou spravodajskou službou. Thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Je mi veľkým potešením a požehnaním osloviť parlament v Bruseli. Iba v rýchlosti počas mojej skrytej práce pracoval som eh, tajne dva roky či už ako infiltrátor v teréne alebo na webe. Strávil som 4 roky svedčením na súde v súdnych procesoch v roku 2010, keď sa súdny proces zakončil. Mohol som byť prítomný na Twitteri a Facebooku. Videl som, že je tam mnoho ľudí, ktorí diskutujú o svetových udalostiach a vtedy sa začala aj vona v Sýrii a mnoho iných vecí sa stalo v roku 2011 a 2012 a mnoho mladých ľudí eh, chcelo ísť bojovať do Sýrie a začal som vnímať, že islamský štát sú, majú veľmi silnú prítomnosť eh, na internete v roku 2012, 13 a 14 a takisto aj v roku 2015 eh, som sa angažoval práve s týmito e, eh, rekrutermi e, eh, islamského štátu takmer každý deň a využíval som rozličné prístupy a myslel som si, ak môžem ovplyvniť e, mladých ľudí a zistiť, čo na nich funguje a čo nie. Takisto som sa začasnil množstva konferencií o radikalizácii. Vyskytlo sa mnoho expertov alebo tzv. odborníkov, ktorí sa zjavili odnikial na, ku všetkým týmto e, témam. Chcel som vedieť, do akej miery bola, bolo ich posolstvo hodnoverné voči riziku vystaveným e, mladých ľudí. Začal som sa zaoberať e, propagandou Daesh Jednou z vecí, v ktorých Daesh je veľmi dobrý, je, že si vyberú z Koránu iba určité verše a využívajú ich na svoje účely prostredníctvom veľmi sofistikovaných mediálnych balíčkov. A ľud, mladí ľudia, ktorí si vypočujú tieto piesne a pozerajú sa na tieto e, verše, e, to tak na tieto tvorí ako veľmi silný náborový mechanizmus v podstate sú, sú to tzv. TIC, čiže Terrorist in, in Islamic Costume, čiže teroristi prezlečení za uh, moslimov. A mal som mm, možnosť rozprávať sa alebo byť v kontakte s členmi islamského štátu a s členmi Al-Kaidy. Používal som ten eh, jazyk, ktorý, eh, ktorému eh, rozumeli a snažil som sa používať argumenty zas a znovu. Ale keď hovoríme, že toto je ideologický boj, musíme tomu veriť. Vyžaduje si to od nás, aby sme nástojili na našich hodnotách a konfrontovali sa s ich názormi a s ich hodnotami. Môžem vám uviesť dva príklady, kde som sa mi podarilo vymaniť ľudí e, zo siete e, ISIS. Jeden prípad bol z Fínska, čiže nedaleko od vás, e, ktorý bol narekrutovaný prostredníctvom anglického účtu islamského štátu. Rozprával som sa s ním ešte rok a pol, kým som ho presvedčil. Dával mu argumenty a poskytol mu priateľstvo. Odišiel z tej skupiny a teraz argumentuje proti e, tejto extremistickej skupine. A je to bývalý člen ISIS, alebo bývalý e, znáborovaný človek ISIS a teraz bojuje proti nemu. Musíme znovu mať na pamäti, že ISIS používa vždy ten istý rekrutačný mechanizmus a musíme ho využiť proti im. Treba im vysvetliť, že ktoré myšlienky, ktoré predstavy sú tie správne. Pretože takýto človek sa e, spametá a začne argumentovať proti svojim bývalým e, kolegom. Ďalší prípad bolo biele dievča zo Spojených štátov. Ako náhle ma tegli v tvíte, skontaktoval som sa s ňou a vďaka Bohu prestala myslieť na to, že by sa mala pridať eh, k bojom v Sýrii. Mali sme úspechy, ale mal som aj zlyhania. Nemôžete presvedčiť každého jedného. Niektorí mladí ľudia, toto je ten spôsob eh, života a toto je ten smer, ktorým sa chcú uberať. Bod 3. Akým spôsobom sa prispôsobiť? No, a častokrát počujeme, že súkromný sektor musí byť angažovaní, pretože nie všetko môže zvládnuť vláda. E, súkromný sektor musí facilitovať e, stretnutia medzi občianskou e, spoločnosťou. Pretože častokrát súkromný sektor je ochotný poskytnúť peniaze, ale nevie, komu ich má poskytnúť. Takže by som chcel vyzvať parlament a poslancov, aby sa podujali na túto prácu, facilitovať takúto spoluprácu a oslovili islamské organizácie. Je to veľmi e, dôležité práve pri šírení antipropagandy, ktorú využíva islamský e, štát. Ak mobilizujete tie hlasy, ktoré tvrdia, že všetci môžeme žiť v harmonii, v harmonii je to silnejšie ako hlas nejakého rekrutéra, ktorý, a náboristu, ktorý hovorí, e, že e, takto nie je Korán, hovorí niečo iné. A budem navezovať teraz na to, čo povedali e, predrečníci. A tom, tou témou je ruská propaganda a antiimigračné potóny. Máte tu Pegidu napríklad, čo je ruskom podporiná skupina. Máte tu francúzských politikov, ktoré dostávajú peniaze z Ruska na svoje politické kampane. A toto je obrovská výzva. Toto môže vytvoriť druhú úroveň bezpečnostných problémov za líniami e, silových zložiek. Nielenže pretože títo nemôžu len sledovať e, členov Daešu, e, imigračné toky, a to aj kvôli tomu, že operatívci islamského štátu e, sa e, votru do Európy e, vo migračných vlnách. Avšak ich práca je ešte stiažovaná, práca silových zložiek je stiažovaná ešte aj takouto propagandou, ktorú podporujú niektoré politické strany v Európe. Bol som na stretnutí ktorých sa zúčastnili stovky ľudí, kde sme hovorili o tom, že tieto snahy treba neustále znásobovať. V neposlednom rade by som chcel povedať, že čím dlhšie bude Asadov režim pod diplomatickou ochranou, včera použili barelové bomby a zabili niekoľko desiat, desiatok detí, čím dlhšie bude Asadov režim pri moci, tým ľahšie sa bude propaganda a e, Daešu a islamský štát e, šíriť. Pretože častokrát počujeme, musíme podporiť Asadov režim, ináč nebude poriadok. Avšak pravdou je, že Asad je tým teroristom v Sýrii a má oveľa viacej skúseností v mučení, vraždení a znásilňovaní ľudí. Avšak keď nehovoríme o tejto téme, o tejto pravde, islamský štát navždy zostane iba symptómom toho, za čím sa naháňame, ale čo nie sme schopní vyriešiť. Čo sa týka e, e, vracajúcich sa zahraničných bojovníkov, e, použitie bývalých extrémistov, ktorí sa od extrémizmu odvrátili, je veľmi užitočný spôsob. A to musia bezpečnostné služby E, nájsť spôsob, ako príjme týchto ľudí, aby sa prihovárali, prihovárali e, mladým ľuďom. A tým nemyslím ľudí, ktorí sa čerstvo vrátili e, z boja, ale ktorí sa odvrátili od extrémizmu pred nejakým časom a ktorí môžu slúžiť ako pozitívne vzory mladým ľuďom. Čo sa týka zahraničných bojovníkov, ktorí sa snažia vstúpiť a navrátiť sa do vašich krajín, musíte prijať podmienku reintegráciu. Za, musia sa zaviazať, že sa musia zaviazať k tomu, že budú šíriť antipropagandu proti islamskému štátu a budú úzko spolupracovať s vládou. A budú spolupracovať e, od informovania verejnosti až po taktickú a strategickú stránku e, s bezpečnostnými zložkami. E, pretože tieto hrajú nesmierne dôležitú úlohu, pretože ľudia, ktorí tam naozaj boli, ktorí sa zúčastnili e, týchto e, procesov, sú tí najpovolanejší, aby išli proti retorike Daešu. Ďakujem. Pán Mubín. A teraz prechádzame k diskusii. Pôjdem podľa politických skupín. Dám slovo Goránu, tieňový spravodajca. Neviem presne, ako sa vyslovujem. Okay, thank you very much uh, for this opportunity. Can I go straight to... Dovolte mi, aby som prešiel priamo k otázkam. Chcel by som niekoľko objasnení. Požiadal by som pána Rekmana, že spomína eh, Daily Mail kampaň. Nemáte pocit, že vláda Spojeného kráľovstva robí približne obdobnú kampaň. Nezna- nezáleží na tom, či robia kampaň v prospech eh, správnej veci. Ale snažia sa ísť proti rovnakej korupcii a proti štatistikám. Eh, možno by sa stačilo obmedziť na jednu či druhú kampaň. čo sa týka britských záležitostí, tak obidve strany e, kampane Británii sa dopúšťajú rovnakých chýb a rovnakých prešlapov. Keď hovoríme o riešeniach, mal som dojem, že musíme znovu vynájsť a prísť na to, ako e, pracovať s médiami. Ale médiá sú tu a sú súčasťou e, problémov. E, mainstreamové médiá v Európe a v Spojených štátoch nehovoria vždy pravdu. Nehovoria. E, častokrát sú naopak neochotné hovoriť e, pravdu a spomínať mená. Nemyslete si, že strašné, strašne veľa vecí je zatajených alebo nepovedaných, čo sa týka Ruska množstvo správ. O Rusku sa viaže na to, čo e, Putin povedal alebo nepovedal. a častokrát sa médiá kuchyľujú k tomu, čo by sme nazvali pornografiou násilia. A v nepoznom rade nepočul som, že by ste spomenuli, keď hovoríme o ruskej propagande, Ne, nepočul som e, vás, že hovoríte, že by ste hovorili o e, nákupe e, médií v strednej a východnej Európe nastrčenými spoločnosťami Rusmi. Gracias. I, I would like to start with... Chcel by som začať upozornením. Pracoval som ako novinár 30 rokov 40 rokov, pardon, a ospravedlňujem sa, že som prišiel o môjho sparing partnera tam na podiu, pretože pán Brok odišiel, ale bolo veľmi zaujímavé, že začal svoju pripomienku analógiou s Vietnamom a kladiam si otázku, čo je tá lekcia vietnamskej vojny a médií. A myslím si, že tá lekcia spočívala v tom, že pravda zvíťazila. Že nezávislé médiá vydlaždili cestu a odhalili e, neludské, neludské aktivity USA a poukázali na to, že táto vojna sa nedá vyhrať. A takisto vietnamská vojna sa uskutočňovala e, v úplne inom mediálnom prostredí, než ho poznáme dnes. Samozrejme, počet divákov klesá, počet tyťa, čitateľov klesá, používateľe, eh, používateľia sociálnych médií neustále rastú vo svojich počtoch. A filmy, ktoré boli natočené o vietnamskej vojne, museli byť najprv prevezené do Japonska a potom museli byť eh, určitým spôsobom dodané do USA. A trvalo to e, niekoľko dní, kým sa to podarilo zrealizovať vždy. Predtým, než sa rozhodneme, čo máme robiť v, tomto, v tejto komplikovanej oblasti, musíme zistiť, akú mieru vplyvu má tá ofenzíva ruskej propagandy, koľko ľudí naozaj sledujú ruské správy v týchto krajinách. či majú k dispozícii ruské médium, alebo existuje nejaká ruská menšina, ktorá, e, na ktorých je nasmerovaná táto ruská propaganda. Môžeme si takisto položiť otázku, či e, e, chceme naozaj vystupňovať studenú vojnu s Ruskom na ďalšom fronte, na mediálnom fronte. A pán Redman spomínal, že jeden z dôvodov, prečo referendum v Holandsku e, e, nevyšlo z európskej perspektívy, bolo kvôli e, ruskej propagande, ktorú ľudia sledovali. Nemusím, nepotrebujeme, nepotrebujeme ruskú propagandu na to, aby som vedel, že Ukrajina je skorumpovanou krajinou. Je to niečo, čo kom, komisia hovorí. Bohužiaľ, to je fakt a bol to fakt mnohé, po mnohé roky. Nakoniec by som chcel vrhnúť trochu svetla na podobnú záležitosť, ktorá celkom nefungovala. A to bol projekt Al Jazeera USA. Od nej sa čakali, eh, od nej boli veľké očakávania, keď sa spustila 30. augusta v roku 2013 mala prezentovať objektívny pohľad na arabskú realitu. A takisto aj vrhnúť trochu alternatívny pohľad na realitu v USA a inde na svete. A 30. apríla tento kanál Al Jazeera zatvorí a vyšlo nad ním možnosť času, peniazy a talentu. Takže musíme si dávať pozor, čo si v skutočnosti prajeme. Ďakujem. A teraz pán Autrevič, zostáva slovo. Uh, Ďakujem pekne. Ja som veľmi rád, že sme e, začali podrobne diskutovať vo výbore AFED o otázkach propagandy, o vymývaní mozgov a o informačných vojnách v našom okolí. Dostali sme sa do tejto fázy príliš neskoro podľa mňa. Mala nastať e, o mnoho skôr, ale lepšie neskôr ako nikdy. Musíme e, sa teda snažiť zo všetkých síl aby sme zo správy pani Fotegy vyťažili čo najviac, najmä z hľadiska jej praktického dopadu. Naša spoločnosť je eh, nazývaná informačnou spoločnosťou, je takzmer individualizovaný prístup k informáciám, ktoré si chce ktokoľvek nájsť. Centralizované zdroje sa veľmi ťažko hľadajú, nedajú sa celkom pomenovať. Jednotlivci sú o mnoho voľnejší, slobodnejší, majú mnoho lepšie k informáciám, lepší prístup k informáciám podľa zadaných eh, presných kritérií. A v skutočnosti je to tak, že táto diskusia nám prináša novinku ehm, a môže nám to pomôcť pri rozhodnutiach Mali by sme si uvedomiť, že informačná vojna a vymývanie mozgov z časového hľadiska je to odlišné. Nejde tu o fyzické škody. Časový úsek e, poškodzovania ľudí, e, tým, že sa im vnúcuje istá predstava, istý názor, znamená to, že ľudia sú pomalší e, v zmene názorov a nie v zmene svojho životného štýlu Vystúpenie našich panelistov považujem eh, za veľmi zaujímavé, ale poznačené generačným eh, vplyvom. Eh, myslím si, že čo sa týka ruskej spoločnosti, post-Putinová spoločnosť je niečo, čo dokážeme zmeniť v priebehu niekoľkých rokov. To vymývanie mozgov poznačí spoločnosť na veľmi dlho. Toto si musíme uvedomiť. Chcel by som sa opýtať zrejme všetkých troch panelistov, najmä nášho kanadského panelistu, keď si porovnáte islamský štát a ruskú propagandu a ich eh, mieru preniknutia v americkej spoločnosti, ktorý z nich podľa vás je úspešnejší z týchto dvoch prvkov? Ja ich porovnávam Oba tieto subjekty sú veľmi agresívne, e, zameriavajú sa na konkrétne ciele, vôbec nie nevinné. Podľa mňa aj na mieste ich porovnať neviem, e, ktorý z nich je nebezpečnejší. Oba tieto systémy vychádzajú z istej ideológie. Ruská propaganda vychádza zo štátnej ideológie, e, dobre platenej, dobre udržiavanej a s dobrou podporou, dokonca aj s politickou podporou ale naozaj si nie som istý, ktorý z týchto subjektov je schopný spôsobiť väčšie škody v spoločnosti, e, najmä v USA. A našich e, európskych panelistov by som sa chcela pýtať na praktické rozhodnutia. Veľmi správne ste spomenuli audiovizuálnu smernicu. To by mohol byť našim e, cieľom a jej novelizácia, jej úprava. Mohli by ste byť konkrétnejší, aké pasáže podľa vás by sa mali zmeniť? Ako by ste to chceli v praxi presne e, urobiť? Ak by ste mali na to potrebné páky, ďakujeme pekne. Teraz ja ako poslanec za skupinu GUE by som chcela najskôr blahoželať všetkým, ktorí vystúpili. Myslím si, že sme svedkami um, e, vynikajúcej definície propagandy, protiruskej propagandy. Je to zjednodušovanie, e, manipulovanie. Vypočuli sme si o absolútnom zle. E, používa sa tu um, No, vojenskej terminológie. Niektorí by s tým boli veľmi spokojní. Ide tu o veľmi uh, tradičnú definíciu. Zdá sa, že k tomuto sme dospeli. E, vrátili sme sa v podstate na úroveň druhej svetovej vojny, vypočuli sme si príklady propagandy, ale záleží od uhla pohľadu, ako sa na to pozrieme. E, napríklad USA a ich vojenské kroky, to je na ideálny príklad propagandy, dezinformácie, lži, kriminalizácia zdrojov a taktiež zabraňovanie voľnému, um, voľnému prejavu novinárov. Vidíme mnoho príkladov. Toto sú veľmi jasné e, príklady e, propagandy USA voči všetkým ostatným. A cieľom je destabilizácia Blízkeho východu a taktiež e, štvorgeneračné vojny. Je tam vojna štvrtej generácie a je to veľmi zvláštna situácia. Ďalší príklad. Bezpečnosť a obrana. Tam sme počuli, ako ukrajinský veľvyslanec hovoril o prenosných kremačných peciach e, ruského vojska. Neboli o tom žiadne dôkazy. Alebo ďalej e, anti, alebo propaganda anti-Daesh. Viac než 60 alebo skoro 60 krajín e, celý rok bombarduje islamský štát a vôbec nepostupia. To je ďalší príklad. Ďalej, Rusko tu bolo porovnávané s Daešom. Rusko je krajina, ktorá patrí do OSN, ktorá je členom OSN a má E, svoje zmluvy a taktiež chce spolupracovať s EÚ, čo sa v boji proti skupine, ktorá vraždí náboženské menšiny, útočí na civilistov. Už taktiež e, sa žiadali sankcie pre e, kvôli nejakým e, mm, akciám, ktoré v podstate neboli e, povolené súdom. Takže pozrite sa, čo sa deje na Ukrajine. Tam sa stal puč. Ilegálne sa premiesnila moc z jedných rúk do druhých a urobil to ľudia, ktorí všetkých poznáme. John McCain, taktiež tam toho veľa podporil. A čo vám mám povedať ja? Moja krajina, vďaka Bohu, eh, neuznáva túto operáciu. Eh, Kosovo bolo eh, veľmi takou zvláštnou operáciou. Sú tam teraz skupiny obchodníkov so zbraďami, s drogami, s ľudskými orgánmi, ako povedala Karla de Ponte, ktorá asi bude najskôr Ruska nie, ktorá pracovala na Medzinárodnom trestnom súde. Takže vidíte tuto e, v e, jasných farbách, ako vyzerá propaganda. Nuž, e, je treba bojovať proti tomu, aby sa médiá dostali do jedných rúk. Je treba bojovať za pluralitu médií a za to, aby európsky občania sa mohli slobodne rozhodnúť, pretože ja naďalej budem sledovať Sputnik, e, CNN alebo RT. Takže nechcem, aby mediálna práca bola odvádzaná z vojenského pohľadu. A teraz pán Schaffhauser. Schaffhauser. Je, je, d'abord à remercier ja by som sa najskôr chcel poďakovať pánovi predsedovi za to, čo povedal. A ja e, isté, že v plnej miere podporujem jeho slova. Nie často máme predsedu, ktorý je tak trochu podvratnícky tým, že vlastne hovorí iba pravdu. Zareagujem na to, čo ste spomenuli. Ja som zvyknutý na propagandu, ale toto je naozaj, dosahuje úplný vrchol. Najskôr pár Rentman, v mene demokracie ja vám v podstate popíšem vašu logiku, vážny pán Redman. V mene demokracie začínate tým, že hovoríte, že ste proti referendu, najmä v Holandsku, zrejme aj v Dánsku a vo Francúzsku. V mene demokracie, vážený pán Retman, hovoríte, že ste proti Izraelu. Úplne náhodou je to jediná krajina, demokratická krajina, ktorá integruje 20 Arabov na svojom území v Izraeli. V mene demokracie ste proti národu a proti systému, ktorý umožňuje demokraciu, aby fungovala. Toto je naozaj e, vynikajúci príklad propagandy. Ďalej, e, druhá lož. Hovoríte o prieskume, o Kríme. Ide o americký prieskum, ktorý vykonal Galup, e, Len si pripomeňme um, niekoľko faktov. Ako to bolo s týmto prieskumom? Ďalej. Čo presne znamená propaganda? Ak dovolíte, zhrnul by som, čo presne znamená propaganda. Ja s tým nesúhlasím, čo tu poviem, ale propaganda je toto. Pretože ste proti demokracii, mohol by som povedať, že ste fašista. Pretože ste proti Izraelu, mohol by som povedať, že ste antisemita. Pretože ste za propagandu, pretože nechcete analyzovať svoju vlastnú propagandu a odsudzujete propagandu iných Mohol by som povedať, že ste najvyššie propagandista, takže ak by som to mal hrnúť, ste fašista, antisemita a vedete tú propagandu. Po druhé, pán uh, Pomanovský, chcel by som vám pripomenúť, že eh, generál de Gaulle eh, vymenoval riaditeľa média, ktorý kedysi bol jedinou televíznou stanicou. Domnievate sa, že generál de Gaulle bol fašistom, ktorý zachránil demokraciu a inštitúcie? On vymenoval tohto riaditeľa televízie. Prečo chcete, aby keď médiá sú v rukách opozície, e, čo je o mnoho vážnejšie, v rukách kapitalistických skupín, ktoré sú e, vysoko zmanipulované oligarchami, Prečo chcete, aby to bolo takto demokratickejšie? Prečo si myslíte, že táto propaganda je lepšia, než tá, ktorá zachováva legitímnu vládu, ktorá má právo prejaviť svoj názor, takisto ako na to majú e, právo Média to platia v súčasnom Polsku e, ďalej. E, think tank, vaše útoky na Rusko, mohom, môžem spomenúť americké think tanky, ktoré mohli viac prostriedkov, e, čo sa týka e, um, koubojov, ja by som eh, mohol predsa pripomenúť, eh, ako všetky americké filmy eh, šíria americkú propagandu a všetko to, čo je ideálne na Amerike. A keď hovoríme o bezpečnosti, vy, ktorí hovoríte o problémoch bezpečnosti, môžem ja spomenúť na to aktuálne tlaky, ktoré sú spojené s touto organizáciou a vo som vypočujte pána Bredlofa, ktorý dnes šíri svoje prejavy tlaku a vojny. Toto vôbec nie je seriózne ani zďaleka. Ďalej, čo sa týka postupov terorizmu e, v e, moslimskom kontexte, ja súhlasím s vami, že by sa nemali robiť žiadne zovšeobecňovania, e, to rozhodne nie, ale treba povedať, že existuje fundamentalizmus, moslimský fundamentalizmus, ktorý mal podporu v Sávskej Arábii, v Katare, zo strany moslimského bratstva. Kto ich podporuje? Nemali by sme um, sa pripojiť k tým, ktorí sú proti takejto e, fundamentalistickej podobe islamu. Prepojenie medzi islamom a islamizmom e, údajne neexistuje. E, my, Francúzi, mm, ktorí sme kedysi vyhnali Arabov z našho územia, nie sme proti tomu, aby všade tam, kde existuje kresťanská väčšina, boli títo kresťania vyknožení, pretože takéto sú fakty. Ja som aj teológ a som aj historik náboženstva. Ako mi si môžete povedať, že existuje tolerancia v systéme um, islamu. Ja len pomenúvam skutočnosti a fakty. Myslím, že bolo nesprávne podporovať týchto fundamentalistov a ešte e, e, jedna nesprávna skutočnosť, e, čo sa týka vzťahu Islamského štátu a Ruska. Tam naozaj prekračujete úplne všetky medze, že sa nehanbíte takto kombinovať tieto dva pojmy. E, všetky vyjadrenia troch rečníkov sú naozaj veľkým škandálom a sú nehodné Európskeho parlamentu, ak Európsky parlament ešte má nejaký rešpekt k demokracii, k právam ľudu a k všeobecnému dobru. Ďakujem. Takže ja som hovoril ako poslanec, nie ako predseda. Keď som predsedom, tak iba udelujem slovo. A Teraz hovorili všetky politické skupiny, teraz príde druhé kolo, 3 minúty nárečníka, Ako bude hovoriť pani Epitidejo za 3 minúty. Ďakujem pekne. Propaganda je jednou z najsilnejších zbraní eh, od čia staroveku. Nevyužívajú to len štáty a bojúce krajiny, ale využívajú to aj organizované skupiny ľudí tiež e, ľudia, ktorí chcú dosiahnuť isté konkrétne ciele a plniť e, e, isté záujmy. Propaganda je dnes celou vedou. Dokonca reklama je istou formou propagandy v demokratických krajinách. Mm, existuje sloboda prejavu, teda veľmi ťažko sa podľačuje propaganda má všetci majú prístup k médiám a ak niekto chce útočiť na spoločnosť, európsku spoločnosť, eh, veľmi ľahko tak môže urobiť. Eh, mohli by sme chrániť um, ľudí a spoločnosť pred propagandou, um, ale dokázali by sme to iba, ak by sme uh, odsúhlasili isté uh, princípy a prijali istú taktiku. Poprvé, každá krajina by mala povedať eh, svojmu národu pravdu. A keď hovorím pravdu, mám na mysli to, že štát by nemal šíriť svoju vlastnú propagandu a svoje vlastné presvedčenie, ale aj presvedčenie ani presvedčenie iných lobbystov. Takáto taktika by mohla byť úspešná v totalitnom režime, nemôže však byť úspešná v demokratickej spoločnosti, kde ľudia môžu ľahko sa presvedčiť, čo je pravda a čo pravda nie je. V propagande by mala byť možnosť rozlíšiť medzi tým, čo sa hovorí a čo sa skutočne deje. E, ďalšia Dôležitá vec je nedemonizovať našich protivníkov. Nemôžeme predsa tvrdiť, že každý protivník je zlý. Vidíme eh, predsa, že sa vynaklada úsilie proti Rusku, proti Putinovi, proti Asadovi v Sýrii. Tvrdí sa o nich, že sú to najhorší ľudia a že všet, všetci ostatní sú anili. Eh, akýkoľvek iný prístup bude ich hneď pochovaní. Ľudia totiž nie sú hlúpi. Ľudia majú možnosť informovať sa. Akýkoľvek eh, pokus potláčať informovanosť jednoducho zlyha. A ďalej, nemali by sme podceňovať našich protivníkov. Žiaľ, to platí o teroristoch islamského štátu. Vidíme um, obrazy, videá, ktoré sú eh, citovo veľmi silné. Vidíme, že sa ľudia popravujú na týchto videách. Vidíme, že teroristi podliehajú um, vábeniu islamského štátu. Toto sú veľmi silné obrázky a tieto subjekty vyžujú propagandu. Na to, aby sme dokázali čeliť našim eh, nepriateľom, protivníkom, musíme eh, vedieť, eh, v čo verí a z čoho vychádza vo svojej propagande. Na záver by som chcel povedať, že by sme sa mali správať k našim ľuďom, k našim národom s láskou, a s pochopením mali by sme ich správne informovať. Ak vytvoríme mm, prostredie tlaku, nenávisti, ak sa budú odoberať ľuďom domovy, ak budú ľudia vyháňaní, nemôžeme e, očakávať, že propaganda našho nepriateľa e, bude neúspešná v našej spoločnosti. Ďalej nasleduje pán Kelam. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať všetkým rečníkom za to, že sa podelili s nami o svoje veľmi cenné skúsenosti. Ja som mnoho rokov žil pod vplyvom sovietskej propagandy v Sovietskom zveze. A pravdu povediac, taktika a postupy e, boli kedysi rovnaké. E, manipulovala sa verejná mienka, e, narúšala sa podoba pravdy. Teraz sme so všetkými všetkami inej formy propagandy v médiách, v sociálnych eh, médiách, eh, eh, čo dos, dokáže obsiahnuť úplne každého spoločnosti a to ešte väčším nebezpečenstvom. Chcem sa opýtať na kvalitu verejnej diskusie v snahe odhaliť pravdu, ehm, teda respektíve v prostredí potlačenia pravdy. Myslím si, že to je naj väčšia ťažkosť. Diskusia je nahradená e, skôr citmi, e, väčšinou propagandou. A ako už e, povedal jeden z predrečníkov, obete islamského štátu sú vystavené priamo verejnej mienke, a pričom obete prezidenta Asada, ktorý ho mnoho viac, o nich príliš veľa nevieme. A citovo je veľký rozdiel v tom, či ide o pravdu, o fakty, alebo nie. Myslím si, že hlavný problém, keď hovoríme o pravde, to je totiž podľa mňa dôležité, je, že pravda nás oslobodzuje, ale v dnešnej dobe sa pravda považuje za niečo relatívne a že pravda má rôzne podoby. Ak dovolíte, nadviazal by som na niektoré myšlienky, ktoré tu zazneli. Napríklad um, rôzne poverenia alebo na, eh, v zastúpení. Myslím si, že odhalenie um, takéto podpory e, ďalej, podpora nezávislých médií, keď sa hovorí o Rusku, Novaja gazeta e, je k dispozícii aj tu v Európskom parlamente. Našťastie Myslím, že je dôležité uvedomiť si, aké sú naše hodnoty. Či ide o náš spôsob života, alebo o niečo hĺbšie. O niečo, čo má väčšiu kontinuitu. A chcel by som sa opýtať na možné synergie rôznych eh, agresívnych propagand Spomenuli sa tu totiž viaceré druhy propagandy, ktoré sa objavujú v sociálnych médiách. Chcem sa opýtať, či je potenciál, aby sa rozšíril ich vplyv vďaka synergii. Ďakujeme pekne. A teraz pán Bostinaru. Ďakujem, pán predsedajúci. Som veľmi rád, že máme možnosť diskutovať na túto tému. Myslím, že Takáto diskusia je veľmi potrebná, aj keď podľa mňa prichádza možno trochu neskoro. Vidíme totiž, že sme naozaj vo vojne. Média sú súčasťou takéto hybridnej vojny a je to jednoducho fakt, či sa nám to páči alebo nie. Ešte predtým, než sa dostaneme k svojim trom otázkam, chcel by som povedať, že podľa mňa prebieha proces, v ktorom rôzni aktéry, Rusko či Islamský štát, vytvárajú skutočný piaty pilier v našej spoločnosti, v našich členských štátoch a to s cieľom úplného vymiznutia jednoty únie transatlantických vzťahov a tiež v snahe izolovať e, a frustrovať úniu, ktorá by o mnoho ľahšie podľahla iným mocnostiam. Spomínam si e, na vyjadrenie Čočila e, o Chamberlainovi po Mnichovskej dohode. Nemali by sme nikdy zabudnúť na to, čo povedal o Chamberlainovi a jeho ilúzii, že zmierovacími opatreniami je možné Európu zachrániť e, či ochrániť či obrániť. V skutočnosti Mnichovská dohoda iba pripravila nemeckých nacistov, aby sa z nich stalo to, čo sa z nich stalo a čo si napokon vyžadovalo gigantické škody um, pre ľudstvo. Na to nesmieme nikdy zabudnúť, pretože nemôžeme sa prikladať len na západ či e, na iné krajiny ako na západe. E, keď sa hovorí o islamskom štáte. Je tu mnoho podobných prvkov. Chcel by som sa opýtať na tri konkrétne veci. Poprvé, ako môžeme kriminalizovať stránky, ktoré majú na svedomí radikalizáciu a nábor bojovníkov. Je to veľmi relevantná téma v niektorých členských štátoch, napríklad vo Francúzsku, ako legálne zakročiť eh, proti týmto zvráteným mechanizmom. A ďalej po druhé, akú úlohu zohrávajú um, ehm, imamovia, ktorí sa sami označili za imamov, pričom vieme, že jeden z nástrojov radikalizácie a náboru v členských štátoch eh, prebieha v našej spoločnosti prostredstvom práve týchto imamov, ktorí sa sami označili za imamov a ďalej. Po tretie, financovanie. Financovanie médií, mimovládok, politických strán, keďže vieme, že cieľom je práve vytvorenie tohto piatého piliera, ktorý rozsieva, rozsieva rôzne nástroje v našej spoločnosti. Ďakujeme pekne. A na záver dostáva pán Pancéry. E Iba krát, zo pár krátkých pripomienok a otázky. Nepočúval som celú tú rozprávu, ale chcel by som sa opýtať, že tá, v tej analýze dokážeme prepojiť a rozlíšiť propagandu a reklamu. Pretože v typológii týchto druhov komunikácií, kde sa tie rozdiely v politickej oblasti stierajú, pretože verejná komunikácia niektorých režimov zahrňajú komunikačné stratégie. Podobné stratégia ako predaj produktu, v tomto prípade politického produktu. A preto som sa chcel opýtať, či v prieskume sme zobrali do úvahy tento rozdiel alebo stieranie sa rozdielov medzi reklamou a propagandou. Nie je trošku smiech tá debata, ktorú som si vypočul, pretože manipuláciu a manipulovanie e, rôznych tém vo vlastných prospech je tu od 5. storočia pred našim letopočtom. Platón sa už e, vyjadril, že sofisti boli tými pravými politikmi. A Platón hovoril, že by e, vo verejnej diskusii nemalo ísť e, o predsierané dobro, ale predovšetkým o pravdu. Takže v tejto téme, akým spôsobom sa budeme brániť, ako budeme vytvárať antipropagandu a v modernej spoločnosti, ktorá, ktoré, kde čelíme tejto obrovskej propagande, musíme vnímať veľmi kritický moment v európskej spoločnosti, pretože toto je propaganda, ktorý má ovplyvňovať verejný názor a ktorý e, treba vnímať kriticky. Čiže ja by som chcel vedieť, akým spôsobom môžeme e, vytvoriť diskurs, respektíve aký spôsob, akým spôsobom naučíme spoločnosť rozlišovať pretože e, práve táto schopnosť rozlišovať e, nám pomáha odhalovať e, element propagandy. Takže poprosím o objasnenie tohto. Ďakujem. Ďakujeme, pán Panzeri. A teraz dostanú príležitosti vyjadriť sa naši panelisti. 5 minút každý. Určite sa nemôžete vyjadriť všetkým, ale potrebujeme takú syntézu. ako Prvý dostal slovo pán Reitman. Ďakujem opäť za slovo. Takže začnem sprava. Tam bola otázka ohľadom rôznych typov kampaní za Brexit. Viem, že britská vláda bola obvinená z toho, že manipuluje že šíria úzkosť ohľadom hospodárskeho dopadu Brexitu. Musím povedať, že nemám na to nejaké, nejaký radikálny názor, či by Británia mala odísť alebo ostať, ale myslím si, že tá kampaň bola dosť taká vyhrotená, nie len čo sa týka nejakého dobrého vkusu, ale sú to politici ako Nigel Farage a ďalší, ktorí podporujú Brexit, tak eh, boli e, na sociálnych médiách, vyjadrovali sa tam. Keď sa pozrite na Daily Mail alebo podobné noviny, tak e, oni už píšu takým štýlom, aby, že to v podstate vyvoláva hnus. Je to kombinujú xenofóbiu e, a ďalšie negatívne veci. Sú tam fotografie, ktoré zachycujú e, ľudí, ktorí kričia a tak ďalej. Takže sú, je tu, je tu e, v podstate sila faktov proti sile ovplyvňovania. No a ako viacej ste to hovorili o Rusku a o, kedy si o Vietname. Pozri sa napríklad na Panama Leaks. Napriek tomu, že tam bol že ľudia vnímajú tú situáciu tak, že sú médiá manipulované. A ja si myslím si, že pravda sa nakoniec dostane na e, povrch, ale oveľa rýchlejšie v demokratických krajinách, ako napríklad v USA, kde napriek propagande vlády médiá mohli stále slobodne robiť svoju prácu. Nikto tam nebol zastrašovaný alebo, zastrašovaný alebo zastrelený. Niektorí hovorili, že to je taká násilná pornografia alebo pornografia násilia. Áno, možno kolega z Kanady sa k tomu môže vyjadriť. V našich západných médiách veľa viac násilia máme to v našej hudbe, v médiách a mali sme sa tým zamyslieť, lebo to ovplyvňuje našu mládež. Ďalej, ruská propaganda o tom, že Ukrajina je skorumpovaná. Dobre, pravda, ale táto informácia sa v ruských médiách týka predovšetkým referenda o Ukrajine a taktiež ide ruka v ruke s ložami ohľadom členstva v EÚ, že potom sa nebezpeční ľudia dostanú do EÚ a budú tu šíriť nebezpečenstvo. Takže nepodávajú sa len skutočnosti, ide o to, ako sú podávané a aký, s akým zámerom. No a čo sa týka audiovizuálnych médií, synergii, ako bojovať proti online radikalizácii. Myslím si, že druhí panelisti dnes sa tu vyjadria lepšie. Čo sa týka online radikalizácie, tak si myslím, že máme právnu a IT infraštruktúru na boj proti tejto radikalizácie len v partnerstve s veľkými spoločen- spoločnosťami ako Microsoft a taktiež s agentúrami presadzovania práva. Je ťažké rozlíšiť, čo je na myšlienka, čo je, čo je už trest, trestateľná e, radikálna myšlienka. Takže je tu nejaká overiteľná hrozba, že takýto názor môže viesť k trestnému činu. Napríklad pokiaľ máte napríklad e, nejaký portál, kde sa glorifikuje zabíjanie v mene islamu, tak tam je to jasné. Ale taktiež je to nejaký portál, ktorý priamo ponúka, že niekto môže ísť do Sýrie, že mu zaplatíte cestu. Takáto webová stránka by sa okamžite mala zavrieť a príslušní ľudia potrestať No a pán Schaffhauser odišiel, povedal, že som propagandista a fašista. Pokiaľ by som chcel byť drzý alebo hrubý, tak povedal by som niečo podobné. A myslím si, že takéto výlevy tu nemajú miesto. Čo sa týka toho, čo povedal pán Permuj, ktorý sedí napravo do mňa, myslím si, že toto je dôležitá vec. Je dôležité, aby naše vlády boli zodpovedné, aby sme ich to prinútili. My ako novinári, Panama Leaks sa týka veľa strán, odhalil sa tam problém korupcie. Nie je to o to, že si vyberiete, koho chcete podporovať a koho nie, koho máte radi. A ja pochádzam z iného prostredia. Pán Pemu, ja som pôvodne Poliak. Moja krajina utekla pred komunizmom, takže sme z rôzneho pochádzame z rôzneho, rôznych prostredí, ale skutočne som eh, veľmi smutný, keď počúvam, že niekto bol prenasledovaný, ale eh, dávať do súvislosti eh, USA a potom média ako RT alebo Sputnik, tak so všetkou úctou ja si myslím, že takéto názory sú len neinformované a neprinášajú nič pozitívne eh, na riešenie týchto závažných zahraničných víziev, ktoré dnes, um, pred ktorými stojíme. Takže to bolo všetko odo mňa. A teraz dostal slovo pán Ježí Pomianovský. Pán Šavazor už odišiel takže mu nebudem odpovedať. Budem sa stredovať len na ďalšie otázky, ktoré možno teda sú takto v s tým, čo som hovoril ja, alebo reagujú na čo som povedal ja. Áno, ja som odlišil eh, Rusku a Daesh propagandu. V mojej prezentácii povedal som, že iba pár vecí majú spoločných a taktiež som povedal, že musíme nájsť primeraný prístup nástroje, aby sme to riešili. Ale toto propaganda obojaká sa v podstate nás týka rovnakým spôsobom a to treba vziať do úvahy. Druhá otázka ohľadom e, stopovania e, alebo vystopovania toho, kto vlastne zakúpil to, ktoré médium, prostredstvom nejakých zástupcov, tak toto je dôležité nástroj. My by sme sa mali pokúsiť vystopovať tok financií cez zástupné spoločnosti, ktoré ne, sú skutočnými aktérmi na trhu, ale sú využívané e, kvôli nejakým strategickým cieľom. Toto si vyžaduje našu pozornosť. A toto určite. Ale mám tam taký príklad Ide tu EU, ide tu Ukrajinu. Napríklad máme tu komerčný kanál, ktorý vlastne pán Firtáš, to bol oligarcha zatknutý v Rakúsku. Tento kanál sa volá Inter a Napol ho vlastní ruský, nejaká ruská stanica. Takže pokiaľ hľadáte na internete tieto informácie, tak to nie je také ľahké nájsť. Takže toto je tá odpoveď. Mali by sme sa snažiť to riešiť na európskej úrovni. Je to aj smernica o audiovizuálnych službách, taktiež to je jeden aspekt aj tiež e, rieš, treba riešiť otázku vlastníctva médií. Čo viac ešte môžeme urobiť v súvislosti s tou audiovizuálnou smernicou? Vypočuli sme si vystúpenie pána Boštinaru ohľadom na toho, ako kriminalizovať webové stránky, ako riešiť otázku radikalizovaných imámov, ktorí sa propagujú na internete. A taktiež tu je otázka financovania týchto webových stránok. Nie je to jednoduchá otázka. Ja nie som expertom na túto tému, ale keď som hovoril s expertami tak často povedali, že niekedy novinárstvo v podstate prekračuje e, tú hranicu, keď začína byť kriminalizované alebo kedy sa porušuje etický kódex. Takže myslím si, že je treba to diskutovať a vytvoriť tam jasnú hranicu toho, čo je priateľné, čo už nie z pravidla. A to by mohlo pomôcť taktiež. To potom povedie k diskusii o tom, kde sa v médiách môžu využívať štátne peniaze. A to je tiež dôležitá časť diskusie. Čo sa týka toho, či propaganda vždy existovala alebo nie, to je veľmi jednoduchá téma. Samozrejme, ľudia, keď sa medzi sebou rozprávajú, tak sa snažia navzájom sa ovplyvňovať. Aby som povedal, niečo pánu Balcerimu a ostatným, ktorí to spomenuli. Je to len jedna možná reakcia a to je nastoliť vyváženosť. V médiách, v politike, všade. Pokiaľ máme vyváženosť, pokiaľ máme e, politiku, pokiaľ nikto ma neobmedzuje v mojom výbere. Napríklad pán e, Permuj hovorí, že on e, sleduje Sputnik, ale zároveň aj Fox News má na výber. Môže si vybrať, nikto ho neobmedze, môže sledovať oboje. A pokiaľ sa vydáte do Moskvy, tak tam si vybrať nemôžete, čo budete sledovať. A tam začal ten problém. Pokiaľ nemáme na výber, tak to je ten problém. Pokiaľ Žarnov Schackhauser chce vytvoriť v Moskve nejakú stanicu a taktiež menovať riediteľa, tak ho môžem uistiť, že bude mať problém. A nie je tam trh E, s rovnakou alebo spravodlivou hospodárskou súťažou. So všetkými sa tam nezachádza rovnako. Takže to je ten problém, kedy začíname hovoriť o konkrétnych problémoch a nie o nejakom fenoméne, ktorý sprevádza ľudstvo za posledných 2500 rokov. Takže tu som sa vyjadril všeobecne, možno nie ku všetkým konkrétnym otázkám, iba som sa chcel vyjadrovať k mojej oblasti, oblasti, ktorej ja rozumiem a dúfam, že na tých zvyšných otázkach bude ešte niekedy čas. Ďakujeme pán Pomianovský a teraz slovo dostáva pán Nubin Šajk. Well, I... Nuž, myslel som, že Európsky parlament sa bude zaujímať o tejto témy. Takže prvá otázka. Čo je horšie? či je to propaganda Ruska alebo Dajšu. Musíte sa na to pozrieť z pohľadu desiatok miliónov moslimov, ktorí žijú v Európe. Dajšu sa podarilo ich 5000 narekrutovať. A keď to porovnáte s tými 10 tisícami ľudí, ktorí sa presúvajú, nie k fašizmu, ja som to povedať tak, ale k e, autoritarizmu, tak tam ich pozbudzuje ruská propaganda alebo im pomáha psychicky. Takže je treba zistiť, aké potom je tam prepojenie s konkrétnym násilím a je treba zistiť, ako sa tieto skupiny mobilizujú. ISIS to robí so svojimi sympatizantami v Európe, všeobecne je s nimi v kontakte, aby teda udržali to spojenie a operátori, aktivisti musia ísť do ulic a buď protestovať nenasilným spôsobom, alebo napríklad môžete mať nejakých ľudí, ktorí sú proti imigrácii, prišli na e, nejaké pripomenutie o útokoch v Bruseli, narušili tam pokojnú demonstráciu, napadli ľudí, zastrašovali ich a potom e, policia na ni, na, ni, na ni ich potlačila vodnými delami. Takže toto je cieľom propagandy, prinútiť ľudí, aby konali. Takže nebudem hovoriť o tom, čo je horšie, ale chcem povedať, že na strategickej úrovni Definitívne ruská propaganda je horšia. Oni chcú rozbiť Európsku úniu a využívajú ako zbraň utečenecké toky do Európskej únie, podporujú Asadov režim a Asadov režim je zodpovedný za väčšinu ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy. Takže toto im hrá do kariet. Čo sa týka taktického aspektu, tak tam je ISIS horší. Oni hovoria svojim zastancom, aby vyšli do ulic a odrezávali ľuďom hlavy. Rusi to nehovoria. Takže tam vidíte ten rozdiel medzi strategickým a taktickým prístupom. Ten pán, ktorý hovoril o problémoch na Strednom východe, v Saudskej Arabii, v Katare, tak tam to sú spoločnosti, kde treba, aby došlo k zmenám. Ale musíme si uvedomiť, že zmena v islame sa nemôže stať e, zo dňa na deň a nemôžeme ju nanútiť zvonku. Takže je treba e, presviečať spoločnosti, ktoré sa zmenili, ale bude si to vyžadovať čas. No a čo sa týka pornografie násilia, ďalší rečníci majú pravdu, keď hovoria jednu vec. Ja žijem v Kanade, my tu sledujeme americkú propagandu, americké médiá a tam vždy oni sami sú prezentovaní ako hrdinovia a tí ostatní sú nepriatelia, sú tí najhorší. Takže to pravda, propaganda sa už celé veky využíva, využívajú ju rôzne skupiny, rôzne náboženské skupiny proti iným náboženským skupinám, politické skupiny medzi sebou, hospodárske skupiny. Takže preto som hovoril o tom, že je treba sa zastať našich hodnot, pretože je to boj. V tom boji zautočí jedna strana, potom druhá strana, potom sa ľudia, alebo tá druhá strana bráni, takže je to akcia a reakcia. Nikdy nemôžete eliminovať propagandu, to je nemožné. Rovnako ako kriminalizácia webových stránok. To na internete už dnes nemôžete urobiť, je to nemožné. Pamätám sa na diskusiu, kedy Spojené kráľovstvo bojovalo z Ira. Môžete povedať novinárom, toto nezverejňujte nechajte si to na neskôr. Ale dnes už to nejde, pretože máme internet, a každá nejaká väčšia, menšia e, organizácia, stredoprudová či okrajová, si môže publikovať, čo chce, vlastný príbeh, no a je dobré ale monitorovať tieto webové stránky, taktiež spravodajské služby sa tomuto musia venovať. Napríklad si musí uvedomiť, dobre, tuto je nejaký chlap, čo tu niečo publikuje na tejto webovej stránke, ale rovnaká IP adresa je aj na nejakej inej stránke, kde zase tiež niečo hovorí. Takže nikdy nebudete schopní zavrieť všetky webové stránky, lebo na ďalší deň si otvoria novú, na novom serveri v nejakej novej krajine. A takto sa to robí, takto sa to aj robilo a preto tak dlho sú schopní odolávať. No na záver, čo sa týka imámov, no už čo sa týka radikálnych imámov, nechcem tu nejak narúšať otázku slobody prejavu, ale od určitého bodu sa prejav môže stať nenávisným prejavom. Či už je to antisemitizmus alebo, isla, alebo protimoslimský prejav. Nenávisť je nenávisť, no a mnohí imamovia toto robia. Ja niekedy nad nej musím krútiť hlavou, keď čítam napríklad ten radikálny imam v Bruseli, ktorý radikalizuje mládež, a očkujem určitú ideológiu, ktorá ľudí aktivuje, ktorá ich v podstate nutia, aby niečo robili. No a potom si čítame o tomto imávovi a o tom mladom chlapcovi, ktorého tento imám poslal do Sýrie. A potom čítame o tých mladých chlapcov, ktorí sa vrátili zo Sýrie a niekde zautočili a boli súčasťou nejakej siete. Takže myslím si, že by bolo dobre zastaviť tú radikalizáciu od začiatku, tak aby e, to nabadanie k násiliu, k cestovaniu do Sýrie, tam k tréningu, vyškoleniu a návratu, aby sme to zastavili a je treba sa pozrieť na to, ako to vyzerá so slobodou prejavu. Môžeme viesť nejaký konštruktívny dialog, ale neviem, či je možná racionálna e, konverzácia s ľuďmi z opačnej strany. Ale čo sa týka nabádania k násiliu mladých ľudí, detí, tak to si myslím, že už je nenávisť a to je treba zastaviť. Ďalej, akademici. No, uh, Prepašte, pán uh, Šia. Takže ešte akademici mohli taktiež uh, na, pobúdať, povedať moslimom, aby niečo robili. Ďakujem, chcem poďakovať našim panelistom. Mali sme tu veľmi dobrú diskusiu. Neviem, či som teraz mudrejší, určite informovanejší v súvislosti s propagandou. A na záver dám pani Fotik ešte slovo, aby to zavrela. Thank you, chair. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať za toto vypočutie. Podľa môjho názoru je to naozaj na zamyslenie pri vypracovávaní správy. A ja sa zhodnem s mnohými kolegami na tom, že sme azda mohli začať skôr na sede. Sme mali podobné vypočutie s rovnakou témou, e, ktoré azda bolo trochu oklieštenejšie, pretože tu sa snažíme dotknúť obidvoch strán mince E, so stratkom hľadiska. Na jednej strane tu máme ruskú strategickú komunikáciu a na druhej strane je tu reálny problém, ktorý, ktorým je radikalizácia a stratkom, e, z ktorých e, vychádzajú z rozličných radikálnych islamských organizácií, či sa nám to páči alebo nie. Podobné metódy sú používané tak štátmi, ako aj neštátnymi aktérmi proti Európskej únii. A musíme si toto definovať, odhaľovať to a nájsť správne nástroje, ako sa s tým vysporiadať. Chcela by som sa poďakovať lotišskému predsedníctvu, pretože podľa môjho názoru e, odporúčania, ktoré vypracovali, e, vypracovalo lotišské predsedníctvo, tvorilo významný mílnik pri definovaní úlohy strategickej komunikácie a e, potrebe bojovať proti nej zo strany Európskej únie. Chcela by som sa poďakovať aj komisii za to, že zaslala nedávne e, komunikáciu tak rade ako aj parlamentu, ktorú považujem za veľmi užitočnú, pretože obsahuje dobré návrhy, nad ktorými sme sa mali zamyslieť vítam aj poznámky eh, mojich kolegov o potrebe posúdiť a potom zmeniť služby, eh, respektíve smernicu o audiovizuálnych médiách, čo je nesmierne dôležité. Práve vo veku internetu a sofistikovaných nástrojov nepochybne musíme tieto zobrať do úvahy. A v neposlednom rade by som sa chcela poďakovať všetkým panelistom. Podľa môjho názoru bola poznámka našeho tretieho panelistu o možnom nabádaní tých ľudí, mladých ľudí, ktorí sa vracajú z takých miest, ako je Irak, Sýria či iných, aby verejne vystúpili a verejne popísali svoju skúsenosť. Je to e, veľmi ošemetná záležitosť, avšak môže to byť krokom vpred v tomto ohľade. Teraz iba mlčíme a pozorujeme ich. A môžeme navždy prísť o možnosť urobiť niečo v reálnom živote. A takisto by som chcela počiarknúť ten argument o, e, čo sa týka poznámky e, korupcie na Ukrajine. Ale je dôležité, akým spôsobom sa prezentuje. Po e, Panama Papers aféry nie je tak jednoduché stigmatizovať jednu jedinú krajinu, ktorá sa snaží prekonať veľmi zložitú sovietskú minulosť a e, musí sa s ňou vysporiadať bez našej pomoci. Takže bude veľmi ťažké zvrátiť tento proces. Ďakujem. Ďakujem pani Fotiga. Pripomínam harmonogram. Takže 24. maja budeme to prvýkrát hovoriť, prvé čítanie, 26. maja pozmenujúce návrhy a potom v AFE sa bude hlasovať v júni. A teraz končíme tento bod a budem pokračovať Tunisom. on me reconnaît. Voilà, bonjour euh, à, tout le monde. On m'a demandé de prendre la parole. Ďakujem pekne. Požiadali ma, aby som sa ja ujal predsedania našej schôdze, pretože pán predseda a všetci podpredsedovia Voilà, nous allons maintenant discuter euh, sur la Tunisie. Budeme teda sa venovať téme Tuniska. Máme tu štúdiu Európska, um, Európskej politiky v Tunisku pred a po revolúcii. Požiadali sme v mene výboru AFED o vypracovanie takéto štúdie e, v súvislosti so správou, ktorú vypracúva náš kolega Castaldo. Ale ešte predtým, ako dáme slovo pánu Castaldovi, dal by som slovo pani Rimajdy, ktorá je profesorkou Medzinárodného bankového a finančného systému a z Vysokej školy z Montrealu. A tiež je predsedničkou Združenia um, Euromediterrané ekonómova, tak tiež je výskumnou pracovníčkou e, na e, Univerzite Eurostredomoria. Veľmi láskavo privítala a prijala pozvanie prísť eh, nám eh, niečo porozprávať eh, o tejto štúdii, po tom, čo bolo odložené toto stretnutie niekoľko dní po atentátoch. Nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem. Ďakujem vám za slovo. Je mi veľkou cťou E, zúčastniť sa tohto stretnutia a približiť vám závery tejto štúdie. E, rada by som pokračovala po anglicky, pretože štúdia bola vypracovaná v angličtine. E, v prvom rade by som sa chcela poďakovať výboru za to, že ma pozval a umožnil mi posúdiť vzťahy Európskej únie a Tuniska roka pred a po revolúcii. Chcela by som takisto spomenúť jednu veľmi dôležitú vec. Tunisko sa v súčasnosti nachádza na kryžovatkách nielen kvôli tomu domácemu terorizmu, ktorý vzniká v krajine a vyváža tento terorizmus do iných e, krajín, krajín. A pre mňa ako pre Tunisanku, áno som Tunisanka, je veľmi nešťastné, že musím povedať, že Tunisko ktoré bolo eh, prvé v revolúciách a nastúpili na cestu k demokracii, je v súčasnosti sklamanou krajinou eh, a táto atmosféra podporuje teroristické organizácie, ktorá využíva potom veľmi zraniteľné obete prostredníctvom propagandy, ako už bolo povedané, ale aj prostredníctvom eh, mediálnej a náboženskej manipulácie, čo predstavuje obrovské nebezpečenstvo pre krajinu, ako je Tunisko, a takisto pre krajinu, ktoré sa, ktorej sa ekonomicky darilo pred revolúciou celkom dobre. Avšak e, vidíme, že hospodárstvo nie všetko. Potrebujete mať e, integrálnu synergiu e, spoločenskej, sociálnej a ekonomickej situácie, aby ste vedeli ponúknuť občanom tak príležitosti zamestnanosti a nájdenia uplatnenia sa. Teraz mi dovolte vrátiť sa k štúdiu a čo sa vlastne snažíme posudzovať. Snažíme sa zistiť, aké by malo byť partnerstvo EÚ a Tuniska do budúcnosti. Robíme tak nielen prosednícom posúdenia, ale aj, ale aj konzultáciou s vládnymi predstaviteľmi, predstaviteľmi občianskej spoločnosťami a radov iných organizácií. Tunisko je vedúcim eh, partnerom eh, v stredomorských eh, krajinách, kedy sa podpísala prvá asociačná dohoda v 90. rokoch. Potom sme sa presunuli pre dohodu o voľnom obchode, o priemyselných produktoch. A to bola prvá krajina regiónu, ktorá mala niečo takéto podpísané s Európskou úniou. A to bolo veľmi, veľmi významný krok pre ekonomický rozvoj krajinu, ale aj pre Európsku úniu na nadviezanie lepšej spolupráce. A v roku 2012 bolo eh, systém privilegovaného partnerstva ako jediná krajina eh, Južného Stredomoria. Je veľmi dôležité, aby bolo Tunisko strategickým partnerom aj v budúcnosti. Keď sa pozrieme od e, Sýrie cez Líbiu až po Maroko, Tunisko je jedinou krajinou, ktorá sa snaží o proces demokratizácie a ktorá e, ide do hĺbky. E, na jednej strane je to veľmi zložité, na druhej strane sú tu aj príležitosti a výzvy a poukazuje na to, že pokiaľ krajina je alebo nie je dobre pripravená na tento proces. A toto je proces, ktorý je dynamický. Sú tu samozrejme neistoty a sú tu samozrejme aj nebezpečné, nebezpečia, ktoré, s ktorými sa musíme veľmi opatrne vysporiadať, čo sa týka vzťahov z EÚ a to, ako ich vnímame za ostatné 10 ročia. Je tu partnerstvo mobility, e, to je, sú jediná krajina v regióne spolu s Jordánskom, a je tu aj e, e, rokovania o komplexnej e, dohode o voľnom obchode, takisto ako s jedinou krajinou v regióne. Nebudem zachádzať do podrobností, avšak je nesmierne dôležité, aby sme chápali, čo to pre krajinu znamená, čo to znamená pre zamestnanosť a čo to znamená pre štruktúrálnu prispôsobivosť jednotlivých oblastí krajiny v nasledujúcich minútach sa budem snažiť prejsť jednotlivými politikami, ktoré boli v platnosti pred revolúciou a akým spôsobom Tunisko vnímalo Európsku úniu vo všeobecnosti v spoločnosti. A myslím si, že na základe toho posúdenia, ktoré sme vypracovali, e, to sa obmedzuje na záujmy e, v politickej e, sociokultúrnej a hospodárskej oblasti e, s predchádzajúcim e, režimom e, prezidenta pred revolúciou. Bola to veľmi špecifická vláda, a ktoré by sme mm, mohli zhrnúť medzi tri e, veci, ktoré sa vymieniali, čiže obchod za slobodu, e, informácie za mlčanie. A na takejto báze Európska únia rozvíjala partnerstvo s Unískom pred revolúciou. Čo sa týka bezpečnosť za mlčenlivosť, politická spolupráca sa zameriavala predovšetkým na bezpečnostné záležitosti. Do určitej miery e, bolo mlčanie o malých reformách a smerom k demokracii. Ak v niektorých prípadoch nie zhoršovanie sa demokratickej situácie. Ja si pamätám, že bola som v tomto parlamente pred revolúciou a pamätám si, čo som povedala, že potrebujeme integrovaný prístup tak v ekonomickej, sociálnej, ale aj politickej oblasti. A to bolo pred revolúciou a v skutočnosti e, som bola jednou e, z mála, ktorá o tomto hovorila. Takže ten predchádzajúci prístup je, nedívame sa iba na hospodárstvo, avšak e, politika musí, politická oblasť musí nasledovať. Potom vypukla revolúcia a e, prišlo k, doho- e, prišlo k porušeniu spoločenskej dohody medzi vládou a občanmi. Ten Eh, ten, tá druhá dohoda medzi EÚ a vládou bolo otvorte svoj trh a my vám poskytneme rozvojovú pomoc pred revolúciou. Eh, to bolo bez realistického pohľadu na dopady na zamestnanosť, na regionálny rozvoj a tak ďalej. Existuje v Tunisku mnoho chudobných eh, regiónov, rovnako ako v Európe. Avšak v Tunisku sa tieto prostriedky zameriavali na metropoly a ostatné regióny na vidiaku boli e, zanedbávané, ako napríklad mesto e, Buzid. A tam napríklad nezamestnanosť mladých dosahuje dvojciferné čísla. A čo sme v tejto oblasti urobili? No nič a samozrejme, potom tu bolo aj systematické zanedbávanie e, témy e, inkluzívneho hospodárskeho rastu. Avšak mnoho ekonómov, vrátane mňa, sme hovorili, že nesmierne dôležité, aby sme mali rovný prístup a spravodlivý prístup e, k hospodárskemu rozvoju, kde by sa ho zúčastňovali všetci a všetci by mohli benefitovať z hospodárskeho rastu a rozvoja nehovoríme o 7 až 8 percentách rastu. Skôr to bolo eh, niekde okolo hodnot 4 percent. Avšak tak či tak eh, sme mohli urobiť viac pre regióny, ktorí už dlho až dodnes eh, sú chudobnými. Potom tu boli benefity za slobody. Boli tu skôr zamerané na e, hospodárstvo, avšak s malým akcentom na socioekonomické aspekty a e, spoločenský rozvoj. Spoločenský rozvoj je kľúčový pre krajiny práve e, na to, aby sa mohli ďalej rozvíjať. A to zvlášť v prípade, keď väčšina populácie sú, majú ambície rozvíjať svoju krajinu. Avšak v krajine neexistuje dostatočný spoločenský rozvoj e, s výnimkou niektorých izolovaných oblastí. A potom sa tento problém rozširuje. E, Tuniská revolúcia vypukla v roku 2010, kedy sa rozpadla táto spoločenská e, dohoda a e, v skutku stálo nás to veľa. e, e pretože sa to rozšírilo e, do iných krajín, kde boli podobné problémy, kde boli mladí ľudia, ktorí boli veľmi nespokojní, ktorí mali nenaplnené ambície a ktorí si nemohli e, ašpirovať na e, úspech. A bola to kombinácia zlých vlád, zlých politík a ktoré boli zároveň legitimizované medzinárodnou komunitou. S revolúciou sme videli dva procesy ktoré prinašali rizika a neistoty. A tieto rizika boli významné. Bola to proces demokratizácia a zároveň destabilizácie. Jeden proces je pozitívny, e, e, ktorý pri troche optimizmu znamená pohyb k demokratickej vláde a k demokratickej krajine, ale zároveň faktory e, destabilizácie sú obrovské a videli sme ich a vidíme ich e, e, tak správa, ako aj zľava. Líbia je vo vojne, Alžírsko nie je demokratický režim, naopak má k nemu dosť ďaleko. Egypt zase robí regres tam, kde bol. A Tunisko, možno niektoré iné krajiny žijú v oblasti medzinárodných a regionálnych konfliktov. A pred revolúciou sme mali udržateľnú stability. E, bola to skôr záležitosťou mesiacov, dní a rokov. Išlo skôr o reprodukciu kontroly nad spoločnosťou. A mali sme narastajúcu nerovnosť, nez, narastajúcu nezamestnanosť. Takže tu bol základ pre nespokojnosť. Potom vypukla revolúcia a v procese demokratizácie a ruka v ruke s tým išla destabilizácia. Takže máme nestabilnú udržateľnosť v súčasnosti udržateľnosť pre krajinu je nestabilná. Čo sú teda tie faktory, ktoré za tým stoja? Samozrejme, máme tu e, participáciu a zastúpenie mnohých e, e, skupín v spoločnosti e, pri vytváraní e, politika rozhodovacom procese. Každý k tomu má čo povedať. A to vrátane e, islamských strán, ktoré boli vylúčené z rozhodovacieho procesu po mnohé roky a teraz majú príležitosť vidiac, čo sa deje. V súčasnosti sa snažia udržať vplyv na politickú scénu, avšak vidím aj veľké výzvy, zvlášť ak sa pozrieme na to, čo sa deje v iných e, krajinách, e, zvlášť v Líbii a ostatných, ako napríklad Irak, e, kde sa moc Daešu zatiaľ koncentruje boli tu veľké neistoty a mimoriadne hospodárske problémy. E, Medzinárodný menový fond e, podpísal e, novú dohodu s tuniskou vlády o pôžičke 2,5 miliardy a doteraz z hospodárskeho hľadiska nechápem, ako budeme schopní zaplatiť tieto pôžičky. Však vláda sa rozhodla urobiť emisiu dlhopisov na medzinárodnom trhu a otázka je, akým spôsobom sa budú platiť úroky a výnosy z týchto Eh, dlhopisov, eh, pretože krajina zatiaľ iba hromadí dlhy. A kto za to bude platiť? Pretože úroveň nezamestnanosti je na dvojciferných eh, číslach a ne, zároveň vláda neposkytuje žiadne príležitosti mladým ľuďom na to, aby si prácu našli. Takže kto, za, kto to zaplatí? Tretím faktorom tejto nestabilnej udržateľnosti sú regionálne pnutia. Daesh je realitou v, v rámci Tuniska máme vnútorný terorizmus zo strany mladých. A to na dedinách, ktoré sú mimoriadne chudobné. Ako majú pred sebou budúcnosť? Asi dáš e, pre nich by možno znamenal budúcnosť. A toto je veľmi nebezpečné. Extrémne nebezpečné dokonca. A musíme to mať na pamäť. Musíme si toho byť vedomí. Nie je to niečo, čo tam jednoducho je a prečítame si to v novinách. Proste to naozaj existuje. Teraz, čo sa týka hospodárskych e, aspektov, e, e, Tunisko vyváža mnoho tovarov do Európskej únie. Avšak odkedy bola podpísaná dohodo, dohoda o e, voľnom obchode, je tu deficit zahraničného obchodu. A tento deficit pretrvával e, vo vzťahu k EU mnohé roky a na tom sa nič nezmenilo čo sa týka hospodárskej kríze v Európe vo svetle e, vzťahu. Tu nie je nejaký veľký presah na e, Tunisko, aj keď Európska únia je hlavným e, partnerom. A vidíme, že kríza európskych štátov bol v dôsledku krízy e, klesajúci trend e, ekonomickej výmeny v rokoch 2009 a 2010 a e, to ešte zhoršilo hospodárskú bilanciu tuniského hospodárstva a malo to klesajúcu tendenciu. Čo sa týka priamých zahraničných investícií, Turisko nie je tým atraktorom týchto investícií. E, e, nedám, nemôžeme sa porovnávať napríklad v tom, ako Mexiko priťahuje investície zo Spojených štátov amerických. Európska únia e, a Tunisko zmenili svoje vzťahy po revolúcii. Hneď po revolúcii bol, bola tu príležitosť zlepšiť spoluprácu. Proces demokratizácie môže znamenať určitú konvergenciu so štandardmi EÚ, zvlášť keď väčšina populácie chcú mať moderné hodnoty, e, rovnosti, demokracie a tak ďalej a tak ďalej. Avšak to nie je tak úplne isté. E, a prečo? Pretože máte iné časti spoločnosti, ktoré ašpirujú na hodnoty, ktoré sú konzervatívnejšie, alebo e, islamské, alebo islamistické ja v prvých voľbách eh, som bola prekvapená stabilitou tých ľudí, ktorí volili islamistické strany. Možno niektorí boli sklamaní hospodárskym vývojom a spoločenským eh, vývojom, tak zvolili islamistické strany. Avšak eh, v skutočnosti toto sa môže zmeniť. A v súčasnosti tá rovnováha politických síl nie je známa. Čo sa týka destabilizácie tam potrebujeme podporu. Medzinárodné organizácie ako Medzinárodný menový fond, Svetová banka, e, všetci e, predkladajú svoju podporu, ale za to je aj určitá cena, za, za ktorú treba zaplatiť. Toto je pomerne dôležité. A aj toto treba nahlas povedať pri rokovaniach e, s zástupcami Dunajska predtým, než sa podpíšu dlhopisy, predtým, než sa podpíšu nové požičky od Medzinárodného menového fondu a tak ďalej. Je nové výzvy spojené s prehlbeným partnerstvom z e, EÚ. V súčasnosti je veľmi ťažké dosiahnuť konsenzus, pretože je tu mnoho rôznych faktorov, ktoré sú dôležitejšie ako politické postoje. doznieva dosť silná kritika v oblastiach spolupráce, e, o ktorých sme si mysleli mnoho rokov, že existujú, že sú pevné medzi EÚ a e, Tuniskom. Napríklad e, Magreb migrácia, liberalizácia obchodu a bezpečnosť. Toto v súčasnosti vôbec nie je isté. Nie je isté, či prístup Európskej únie je najlepším v prípade Tuniska, najmä vzhľadom na to, že Tunisania a mimovládky, občianská spoločnosť sa domnievajú, že Európska únia príliš presadzuje svoje vlastné záujmy. Some um, uh, actors in Tunisia need for a balanced approach. Je teda potrebné zaujať vyvážený prístup. Čo sa týka politickej spolupráce po revolúcii, panuje predpoklad, že Európska únia sa posunula na úroveň plnoprávnej podpory eh, tohto Eh, procesu zmeny v Tunisku, aby vznikli demokratické inštitúcie v krajine tým, že sa vysielajú delegácie, investujú sa prostriedky do týchto nových eh, procesov a uznáva sa to priamo aj v teréne. Ehm, taktiež sa presadzuje aj sektor demokratických eh, hodnôt a noriem, ale vidíme, že ešte stále panuje nezrovnalosť medzi vyjadreniami a praxou. Európska politika susedstva, ktorá hovorí o spoločných hodnotách, ešte stále musí byť zakotvená v realite. Teda na jednej strane sú tu vyjadrenia, ale na druhej strane je dôležité, aby sa to prijavilo čo najzreteľnejšie aj v praxi. Napríklad e, európska politika susedstva sa ešte stále venuje o otázkam bezpečnosti v záujme EÚ, napríklad e, všetky diskusie o partnerstve mobility a o konkrétnych podmienkach. A k týmto podmienkam sa chcem vrátiť, ak dovolíte podmienkam viac za viac. Keď Tunisko vstúpilo do tejto fázy e, plnoprávnej zmeny na demokraciu. Ešte stále nechápem, na čo sa vzťahuje toto pravidlo viac za viac. Podľa mňa je na mieste spochybniť to, čo sa týka hospodárskej spolupráce po revolúcii. E, tu Európska únia sa posúva k rozsiahlejšej podpore, k mimoriadných e, rozpočtových ťažkostiach ktoré sa vzťahujú na Tunisko. Tunisko je naďalej významným hospodárským partnerom Európskej únie, teda únia a pre Tunisko skôr. Taktiež sa presadzujú sociálne reformy. Je to snaha znižovať nezamestnanosť mládeže a bojovať proti nerovnosti v spoločnosti. Napríklad e, je tu snaha podporovať malé stredné podniky, e, decentralizáciu snaha rozvíjať projekty pre um, regióny, ktoré sú menej rozvinuté. Keď sme sa opýtali ľudí priamo na uliciach, diskusuje sa o ďalšej liberalizácii obchodu, najmä v týchto eh, zložitých chvíľach procesu demokratizácie, najmä vzhľadom na ekonomiku krajiny. Eh, hĺbková a rozsiahla dohoda o vodnom voľnom obchode môže byť prospešná pre krajinu v krátkodobom meradle, ale dosť, e, pardon, e, áno, ale dosť e, nákladná v krátkodobom meradle. Bude si to vyžadovať veľké úpravy v systéme tuniskej ekonomiky, pričom dopady na zamestnanosť v niektorých sektoroch nebudú až natoľko zretelné. Sociálno-kultúrna spolupráca po revolúcii Európska únia podporuje rozvoj občianskej spoločnosti, tiež konsolidáciu aj v sektore kultúry, ako aj podporu účasti týchto um, zruženia organizácií na dialogu a spolupráci. Musí sa však prehlbiť viac partnerstvo v sektore vzdelávania a výskumu. Toľko teda závery, čo predstavuje optimálny vyvážený prístup predovšetkým, aby spolupracovala zvlášť na synergiách, doplnkovosti e, rôznych záujmov a nie e, nejakých ústupkoch e, či jednostranných záujmoch. Mali by sa vykonávať dopadové štúdie, všeobecné aj sektorálne, so zapojením konzultácií jednotlivých aktérov. Ďalej po druhé, mali by sa obmedziť nezranosti medzi vyjadreniami a praxou. Existuje návrh prehodnotiť zásadu podmenenosti a uprednostniť prístup e, prospešný rozhodnutie pre obe strany. A tiež by sa mal zaujať inkluzívny prístup ktorý by zohľadnil potreby všetkých aktérov v Tunisku. Ďakujem. Predpokladáme, že štúdia bude čoskoro zverejnená. Merci infiniment de votre euh, présentation. Voilà. Et euh, comme euh, je le disais tout à l'heure, ako som už povedal, teraz dáme slovo pánovi Kastaldovi, ktorý je našim spravodajcom pre vzťahy únie s Tuneskom v aktuálnom regionálnom kontexte. Pán Castaldo dostane slovo ako prvý, vyjadri sa k svojej správe a potom aj ostatné politické skupiny sa budú môcť vyjadriť aj k štúdii, ktorú nám prezentovala pani Ajady, aj k správe pána Castaldiho. Nech sa páči, Fabio Massimo Castaldo. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi nás teší, že sa ujímate eh, takejto novej úlohy dnes. Drahí kolegovia, v prvom rade by som sa chcel srdečne poďakovať aj sekretariátu za výbornú prácu, ako aj e, tieňovým e, spravodajcom za ich disponibilitu a za dobrú spoluprácu od e, prvého stretnutia na mojej správe. Je jasné, ako sme počuli aj od pani profesorky, je veľmi... Táto téma si zaslúhuje našu maximálnu pozornosť. Ako ste videli, analizujeme aj ostatné e, aspekty. A samozrejme musíme aktualizovať e, aj niektoré odseky, ktoré sme aktualizovali na základe e, pozmenujúcich návrhov v priebehu apríla. A dúfam, že váš príspevok a prostredníctvom vašeho príspevku bude správa kompletná a vyčerpávajúca. Tunisko a Stredomorie prezentuje viac ako len bežný príklad v arabskom svete. Konsolidácia Tuniska je nesmierne dôležitá pre stabilitu celého regiónu a takisto aj pre našu Európsku úniu. Nie, nie je náhoda, že Tunisko eh, dostalo Nobelovú cenu za vzťahy s občianskou spoločnosťou v roku 2015. Avšak eh, mali by sme zájsť ďalej a ako za jednoduchú deklaráciu e, zámeru. E, Tunisko je veľmi významným hráčom a e, nastavovateľom našich rozhovorov s krajinami Magrebu. Delíme túto štúdiu na štyri kapitoly. Mobilitu, vzdelávanie, hospodárske a sociálne, ako aj kultúrne aspekty. Čo sa týka inštitúcií, som presvedčený o tom, že je pre nás veľmi dôležité, aby sme mm, podporovali e, ľudové zhromaždenie vo svojich snách, ktoré stojí a čeli mnohým e, výzvam pri obrane demokracii a nielen nedostatku e, zdrojov, ale aj pri Eh, vypracovávaní eh, novej, nového znenia ústavy a preto by sme mali eh, venovať a prideliť prostriedky na rozvoj a zakotvenie a stabilizáciu zhromaždenia. O to žiadam aj vašu podporu, ale aby sme aj udelili väčšiu viditeľnosť ľudovému zhromaždeniu Tuniska myslím si, že je veľmi dôležité aj e, potreba e, reformy trestného zákonníka, ktoré sa zameriavajú e, na región a tak, takisto aj spotre, sprostredkovať príklady najlepšej praxe alebo dobrej praxe v médiách. Aby som teda uzatvoril tú tému, ktorý je spoločenský a hospodársky rozvoj krajiny, potrebujeme mať dostatočnú paletu prostriedkov podpory Tuniska v rámci politík e, e, susedstva. E, z druhého aspektu uznávame, že musíme vytvárať také podmienky a ktoré musia byť naplnené, aby mohlo dôjsť k čerpaniu e, takejto pomoci. A to je reforma verejnej správy. E, samozrejme sú nevyhnutné aj investície, ktoré sú nevyhnutné na e, vytvorenie pracovných e, miest. Ten najhlavnejší problém sú reformy, ktoré sa týkajú tak hospodárskej oblasti, avšak musia podporovať aj rast a predovšetkým eh, začlenenie na trh práce mladých absolventov. Je to veľmi dôležité, ako je napríklad uľahčenie eh, prístupu na trh práce. Boj s korupciou musí ostať prioritou a rovnako ako aj eh, schopnosť transformovať tuniský dlh na investičné projekty, ktoré budú širokospektrálne a medzirezortné. Malé a stredné podniky musia byť kľúčom a hnacím motorom rozvoja. Je veľmi dôležité, aby sme nezabudli na rozdiely medzi regiónmi, ktoré sa spomínajú v správe. Vieme veľmi dobre, že e, pobrežie, e, ktoré je na severe a na východe, e, ktoré zažívajú oveľa silnejší rast než oblasti na západe a na juhu. Tunisko predstavuje dobrú príležitosť na rozvinutie spolupráce medzi e, oboma brehmi Stredomorie. Nesmíme e, e, zabúdať na oslabenú situáciu, ktorej sa Tunisko nachádza práve kvôli situácii v Líbii a to, že jeho hranice prekru, e, prekračujú bojovníci, ktorí sú rekrutovaní alebo uh, ukolovaní e, Daešom. A samozrejme je dôležitá aj intenzifikácia, spolupráca s Europolom, agentúrou Európskej únie, pretože Tunisko nie je zatiaľ na zozname tretich krajín, s ktorou Europol má uzatvoriť dohody. Mali by sme preveriť aj túto možnosť ako hovorila spravodajkňa, e, inklúzia mladých je ten najlepší spôsob, ako zabrániť náboru nových bojovníkov teroristickými organizáciami. V takto prípade odstrihneme rekrutačné stanice a znížime uh, uh, hospodárske rozdiely Sociálny rozvoj a inklúzia jednotlivých eh, regiónov sú tie výzvy, ktorým musíme čeliť. Čo sa týka mobility, eh, dohoda eh, podpísaná v roku 2014 s Tuniskom je prvým krokom správnym smerom. Je veľmi dôležité, aby sme umožnili jednoduchšiu cirkuláciu osôb z Tuniska a to aj s jednodušením vydávaním e, víz pre mladých ľudí, študentov, umelcov a odborníkov. Je, veľmi, je tu veľmi dôležitá e, kruhová migrácia a e, chcel by som požiadať členské štáty, aby jednali veľmi rozhodne v tomto zmysle. Čo sa týka projektov, je veľmi dôležité nadviazať permanentné a trvácne projekty čo môže byť zároveň odpoveďou eh, a spôsobom demokratizácie krajiny a boj proti nezamestnanosti. Ukončím to politickým apelom. Hodnota našej e, pomoci e, Tuniska presahuje rámec e, geografie Tuniska a jeho hospodárstva. Môže to byť modelom a príkladom pre celý islamský svet a sever Afriky. V momente, keď pozorujeme iné krajiny, eh, je tu stále eh, stále zaostávame za tými očakávaniami, ktoré sme mali od arabskej jary. Ale s podporou hospodárstva, eh, tak, ktorú sme prijali pre Ukrajinu, musíme zaviesť investičný fond. Je to dôkazom toho, že Kiev ani Tunis nemôžu byť e, iba sloganov, pretože toto je spoločný problém, e, tak musí mať aj spoločné riešenie. Tak konečné riešenie, ktoré dúfame, že dosiahneme v priebehu niekoľkých rokov, je e, mať Tunisko ako privilegovaného partnera v sociálnej a kultúrnej oblasti, nielen v hospodárskej oblasti. A to aj e, v oblasti bezpečnosti. Teraz budeme mať príležitosť e, spolupracovať s demokraciou, ktorá vyznáva rovnaké hodnoty ako Európania. Sú tu samozrejme podmienky na to, aby sa táto veľká príležitosť dala využiť. ako hovoril e, Napoleon, Zem môžeme vždy vziať naspäť do svojich rúk, avšak čas, eh, ktorý nám prechádzal pomedzi prsty, už nikdy naspäť eh, nezískame. Takže musíme využiť eh, túto príležitosť a chcem sa poďakovať spravodajkyni a tieňovej spravodajcom. Ďakujem pekne. Tešíme sa, že ste nám zatitovali aj Napoleona. Ďakujeme za vašu vyváženú správu. A tiež za signál, ktorý vysielate našim tuniským priateľom. Ešte zdôrazňujeme, že e, vznikol zmiešaný výbor Európskeho parlamentu v februári. Myslím, že by sa mal e, tento nástroj využiť čo najefektívnejšie v tomto kontexte. Myslím, že by bolo vhodné zvolať aj druhé stretnutie zmiešaného parlamentného výboru ešte tento rok. Myslím si, že by e, sme tým vyslali jasný politický signál podpory Teraz mene politických skupín, tieňoví spravodajcovia, najskôr pán Čeza, ktorý zastupuje EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa prijať ku gratulácii pána Kastalda za to, že ma zaangažoval eh, do práce na tejto správe. Je to naozaj komplexná správa, ktorá obsahuje konkrétne návrhy. Je tak komplexná, ako aj konkrétna. V každom prípade a pri každom bode sme sa snažili e, skonkrétniť naše návrhy. A chcel by som v tomto prípade poďakovať aj za správu o Tunisko. Je veľmi dôležité eh, počiarknúť eh, intervenciu, ktorá bude čo najkonkrétnejšia z našej eh, strany. Musíme sa venovať aktuálnej situácii v Tunisku, aby sme urobili presné kroky. Chceli by, chceme podporiť tú fázu demokracie a chceli sme sa vyhnúť tomu, čo ste hovorili, a síce destabilizácii to je tomu, prečo sa musíme mať najviac na pozore. To znamená, že Tunisko v súčasnosti robí kroky vpred, avšak musí sa vyrovnať aj s dramatickými situáciami, ktoré predstavujú čoraz väčšie ťažkosti a ktoré sa nedohrávajú iba na politickej úrovni. Eh, v súčasnosti Tunisko eh, eh, v Tunisku je milión e, Líbícov, nesmieme na to zabúdať. A keď e, konkrétne nezasiahneme, pretože znamená to, že ak pomoc, poskytneme pomocnú ruku e, Tunisku e, dnes, pomáhame nielen Tunisku, ale v konečnom dôsledku aj Európy. E, musíme si spomenúť aj pripomenúť geografickú pozíciu Tuniska, ktorá hrá kľúčovú úlohu v geografii Stredomoria a ktorá predstavuje zároveň bod e, stability, ak je Tunisko stabilné. A samozrejme, e, stabilné Turec, e, Tunisko umožňuje zvýšiť mieru bezpečnosti aj v Európe. Musíme im naozaj pomôcť. Hovorili sme o usporiadaní e, tuniského týždňa. Jednoducho musíme poznať môžeme uviesť príklady, ako e, funguje náš parlament. A musíme robiť aj malé veci, aby sme ľudovému zhromaždeniu Tuniska ukázali, ako fungujú veci. Čiže je to uh, mravčia práca, e, aby sme priťahovali Tunisko čoraz bližšie k demokrácii musíme hrať e, veľmi dôležitú úlohu, pretože toto skôr či neskôr nastane. Je to fáza reforiem, ktoré sú veľmi závažné. Sú to, je to reforma justičného systému, ale aj e, e, vyrovnanie situácia v jednotlivých regiónoch. Je to práca e, ktorej nemôžeme urobiť za Tunisko, ale môžeme im poskytnúť pomocnú ruku. Takže myslím si, že je veľmi dôležité zdôrazniť tento aspekt, samozrejme aj e, aspekt podpory e, pri jednotlivých e, reforiem. Máme tu Avšak chcem, aby výbor a Európsky parlament e, schválil tieto zdroje, ktoré máme už teraz vyčlenené, aby tak urobil čo najskôr, pretože musíme stabilizovať uh, Tunisko. Uh, takže m, hm, ktoré sú odzrkadlené v tejto správe. A táto, toto musí byť veľmi aktuálne, aby sme mali na, na slete na zreteli bezpečnosť. Musíme teda naozaj poskytnúť pomoc myslím si, že každý výdaj, ktorý dávame e, v prospech Tuniska, je každé jedno euro je investíciou do európskej bezpečnosti. A toto musíme mať e, na mapete. Takže musíme e, sa snažiť robiť čo viac. Myslím si, že táto správa, ktorú som si preštudoval veľmi pozorne, je absolútne aktuálna vo všetkých svojich bodoch. Chceme poskyt, e, posilniť tak e, časť politickú, ako aj časť bezpečnosti. A e, chceme takýmto spôsobom pozitívne prispieť k vývoju Tunisku. Pretože Európa musí zasahovať veľmi konkrétne a veľmi odhodlane. Nemôžeme si dovoliť tie chyby, čo v minulosti a je to aj talianský záujem, samozrejme, to je jasné, pretože e, Tunisko je v podstate od nás čo by kameňom e, dohodil. A samozrejme privedie to aj k zmierneniu, k migrácii. Takže chcel by som sa teraz poďakovať e, spravoda- spravodajcovi. Myslím si, že to naozaj stojí za to, pretože Tunisko je zároveň krajina, kde prebieha veľmi si dialog e, tak interkultúrny, ako aj interreligiózny a je v podstate pozitívnym príkladom v tomto prípade. Takže naozaj s príspevkom parlamentu budeme vedieť naozaj Tunisku pomôcť. No, e, Ďakujeme veľmi pekne. Teraz mene skupiny socialistov Antonio Panceri. Merci beaucoup. Volevo fare solo due commenti. Chcel som mať iba dve uh, pripomienky. Jedna sa týka správy a jedna sa uh, týka samotnej štúdie. Čo sa týka správy, nemám uh, čo povedať. Chcel by som sa uh, však uh, poďakovať spravodajcovi, uh, pánovi Kastaldovi, uh, pretože naozaj preukázal že dokáže pracovať v duchu konštruktívnej spolupráce. A myslím si, že e, tento text je dobrým východiskovým e, bodom a analizuje tak situáciu politickú, hospodárskú, ako aj sociálnu e, krajiny. Napríklad inštitú, inštitút spravovania dlhov, ktoré Tunisko v súčasnosti vyrába, je veľmi významný a samozrejme sú tu aj integračné aspekty, ktoré považujeme za nesmierne dôležité a chcel by som počerknúť zvlášť e, dve. E, týka sa to situácie e, ľudských práv a samozrejme musíme zvážiť, a to je veľmi dôležitý bod, že dohoda o voľnom obchode eh, by nemala vplývať iba na eh, hospodárskú oblasť, ale aj iné aspekty života. Takže je veľmi dôležité, aby sme našli body konvergencie a eh, zaangažovali všetky súčasti Európskeho parlamentu. Druhá pripomienka sa týka štúdie ako takej. A chcel by som jednoducho počiarknúť, že mali sme nelahkú diskusiu tu v Európe ohľadom Tuniska. A Podarilo sa nám, a treba to povedať jasne, e, stanoviť e, a navýšiť e, prioritu tejto krajine, napríklad aj voči Ukrajine, alebo podobne ako pri Ukrajine. Urobili sme to preto, pretože je to veľmi dôležitá krajina regiónu a je dôležitá aj pre Európu, pre verejný názor a verejnú mienku, ktorá panuje v krajine. A čím viac e, bude užitočnejšie vedieť v Európe, že je možné zmeniť niektoré krajiny e, smerom k demokratickému procesu. A som presvedčený, že čím viac budeme schopní pretlačať e, rozvojové procesy, tým to bude lepšie pre všetkých a vo vzťahoch v Tunisku treba rozlišovať medzi dvoma vzťahmi k Ukrajine. Jedno je ten paternalizuj, paternalizujúci a na druhej strane je tu veľmi nekritický vzťah k Ukrajine. Naučil som sa, že v arabskom svete, že ako náhle sa poskytne pomoc, e, tam sa záväzky e, končia e, hovorili sme, hovorili sme, že tento princíp je princíp, ktorý e, musíme dôsledne dodržiavať e, pri e, Tunisko. Ide o to, že dávame príspevok, aby sme lepšie štrukturalizovali tento proces a musíme prejsť do druhého, druhého fázu procesu, ktorý prinesie vzájomnú spoluprácu musíme aj identifikovať jednotlivé body, e, pretože musíme identifikovať kritické body e, aj e, v európskej politike. Pretože sú tu kritické body, ktoré sa nachádzajú v Tunisku. Nemôžem povedať, že nie. A pomalosť politického procesu v Tunisku a rozhodovacieho procesu je problém musíme podporiť eh, tú myšlienku, že eh, schopnosť politického rozhodovania je kľúčová a nemôže sa neustále strácať eh, v predložených diskusiách. A ten druhý prvok sa týka záležitosti formovania politických strán. Myslím si, že hm, nemôžu existovať politické strany čisto založené iba na záujmach prebehnú voľby, potom, e, potom prebiehajú diskusie, pretože existuje pluralit, názorová pluralita. Avšak e, treba mať aj konkrétnu predstavu o budúcnosti krajiny. A zvlášť pre Tunisko, ktorá má naozaj silnú uh, uh, tradíciu uh, v oblasti občianskej spoločnosti, ktorá je kľúčová. Uh, uh, pri zabranení toho, aby sa všetka moc zrazu nedostala opäť do e, jednej ruky. A samozrejme e, aj v svetle boja proti e, terorizmu sa už uvažovalo nad znovu zavedením trestu smrti. A to jednoducho nie je správne, ktorá bolo predložené na hlasovanie v zhromaždení. Toto sú E, tie kondicionality, ktoré mám na mysli. Neznamená to, že musíme nutne e, e, aplikovať európske štandardy v Tunisku nevyhnutne a všetky, ale sú určité prvky, ktoré by mali byť dodržané. Aj táto štúdia hovorí o týchto závažných záležitostiach. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Neviem, že či v mene konzervatívnej strany chce vystúpiť pán Bašir alebo niekto iný. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať eh, spravodajcovi, pán Vikastaldovi, za rozsiahly prehľad eh, situácie v Tunisku. Správa eh, je rozdelená na štyri pasáže a vďaka tomu je veľmi zrozumiteľná. Ale ak dovolíte, chcel by som prejsť niekoľko poznámok k oblastiam, ktoré považujem za mimoriadne dôležité. Poprvé, hospodársky rozvoj bude základom stability a bezpečnosti Tuniska. Rast prinesie bohatstvo a pracovné miesta bežným občanom a tiež vytvorí príležitosti mladým ľuďom, ktorí potom nebudú podliehať radikalizácii. Tiež by som chcel zdôrazniť význam členských štátov EÚ v ďalšom rozvoji Tuniska prostredníctvom obchodných mm, prepojení. Podporujme rast v sektore malých a stredných podnikov a snažíme sa podporovať aj interné reformy, snažíme znižovať byrokraciu a podporovať hospodársky rast a podnikanie. Makroekonomická pomoc, ktorá bude správne riadená, môže pomôcť, ale musí byť spojená so skutočnými makroekonomickými eh, výhodami. Teda je možné stavať mosty a letiská, ale vzdelávať učiteľov a riešiť otázky ako napríklad nedostatok vody, toto sú rozhodnutia, ktoré skutočne oslovia bežných ľudí v Tunisku. Čo sa týka politických reforiem, RAP bude kľúčová v eh, oblasti dohľadu nad reformami. Snažíme sa o koheznú vládu, nie o um, rozporuplný postoj, ktorý ohrozí reformnú agendu. Iba tak sa podarí eh, nastoliť pokrok v otázkach eh, bezpečnosti a obrany. Eh, musíme spolupracovať s Tuniskom snahe bojovať proti terorizmu a extrémizmu. Nezabudujeme, že bez stability v Líbii Tuniská bezpečnosť sa bude dosahovať veľmi ťažko. Chcel by som ešte zdôrazniť, že vzdelávanie a reforma toho sektora školstva je veľmi dôležitá v boji proti radikalizácii mladých ľudí naše obavy do veľkej miery už e, spomína pán Kastaldo vo svojej správe, za tomu ďakujeme, ale preložím predsa len niekoľko pozmeňovacích návrhov oblastiam, ktoré považujeme za dôležité. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz v mene skupiny liberálov je novým spravodajcom, pánom spravodajkyňou je Hilde Weitmans a v jej mene teraz vystúpi pán Kujčuk. Ďakujem. V mene svojej kolegyne Hilde Vautman sa chcem poďakovať pánovi Kastaldovi za jeho úsilie snažiť sa stretávať sa s denými spravodajcami a informovať ich v aktuálnom dianí. Ako vieme, Tunisko možno bude po arabskej jari eh, krajinou, kde je najväčší potenciál eh, na zmenu, ale otázky bezpečnosti sú veľkou výzvou. Nechceme, aby sa krajina opäť eh, vrátila do fázy chaosu pod vplyvom islamského štátu. Správa je teda veľmi správne načasovaná, ale skupina Alde stala prednes niekoľko poznámok a tiež e, predlžíme niekoľko pozmeňovacích návrhov. Mm, súvislosť s touto správou a pozitívnym e, rozvojom obchodu je potrebné zúrazniť, Ďalej, po druhé, máme dôveryhodné informácie z našich zdrojov v Tunisku, že oficiálne spustenie e, strategického plánu rozvoja na roky 2014 až 2020 bolo e, pozastavené tento rok. E, parlament v Tunisku ho ešte bude musieť schváliť, pričom k tomu dôjde až koncom tohto roka. Ide o plán na roky 2016 až 2020. Tým, že sme vložili všetky vajíčka do jedného košíka touto správou a ak nebude schválená, bola by to veľká škoda. A ďalej po tretie, čo sa týka Marshallovho plánu pre Tunisko, skupina ALDE sa domnieva, že medzinárodné spoločenstvo um, poskytuje dostatočnú finančnú podporu, ale tuniské orgány nie sú schopné mať dostatočnú viziu o tom, ako tieto peniaze využiť. Nemali by sme teda ponúkať Tunisku iba peniaze, mali by sme pomôcť krajine v tom, ako naložiť s týmito peniazmi čo najefektívnejšie v prospech e, obyvateľov a celej spoločnosti v Tunisku. Vážený pán predseda, podľa nás je, je treba spomenúť eh, aj otázku readmisných dohôd s eh, Tuniskom. Migračné toky sú a tlaky sú totiž veľmi výrazné a preto hoci sme eh, venovali všetku našu pozornosť Turecku, aj krajiny Magrebu si vyžadujú našu pozornosť. Ďakujeme pekne. V mene extrémnej ľavice a pani Veržia. Si, monsieur le président, je vais à mon tour euh, m'associer. Ďakujem pekne. A ja by som sa chcela pripojiť k slovám chvály a vďaky na adresu pána kolegu Kastalda. Sme zvyknutí e, spolupracovať. Väčšina tých vyspravodajcov tiež je súčasťou klubu kolegov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. Čo sa týka strategickej úlohy Tuniska, významu Tuniska, už viacerí kolegovia na to poukázali Spomenuli ste tiež potrebu Marshallovho plánu, e, potrebu partnerstva, e, skutočného privilegovaného partnerstva, skutočného vyváženého partnerstva a partnerstva, ktoré sa nebude týkať iba hospodárskych víziev. Myslím si, že e, toto je naozaj podstatné. Chcela by som nadviazať na to, čo ste povedali vy, pani profesorka aj o tom, že mnoho Tunisanov ešte stále má v súčasnosti dojem, že partnerstvo s Európskou úniou e, sa viac orientuje na európske záujmy a nie na tuniské záujmy. Myslím, že my nechceme takýto jednostranný postoj, nechceme e, len kritizovať e, a predpisovať veci Tunisku, chceme byť citliví určite tam ľuďom. Ja Vnímam aj pozitívny pokrok v reformách, v štruktúrálnych reformách. E, napríklad e, investičný kódex, e, ten sa reformoval, taktiež investičný plán, bankový sektor tiež prebieha reformami. Teda dosť ma prekvapuje dokonca a pokrok v niektorých oblastiach. Podľa mňa by bolo vhodné nastoliť lepšiu rovnováhu medzi požičkami Európskej únie a e, darmi. Pretože na rozdiel od toho, čo povedal náš liberálny kolega, ja si nemyslím, že by dary um, sa len tak hádzali na Tunisko od e, revolúcie. E, tuniský dlh sa zvýšil o 20 a Tunisko sa muselo požičať aj na finančných trhoch zasadzby, ktoré neboli síce užernícke, ale dosť vysoké, ktoré budú dosť ťažko stráviteľné pre eh, tuniskú ekonomiku. Musíme teda aj na toto poukázať. S Fabiom sa zhodneme na väčšine veci. Ja predložím pozmeňovacie návrhy, aby som na to poukázala, ale myslím, že v zásade sa zhodneme. Mm, myslím, že E, niekedy e, je v tejto prvej fáze dosť ťažké dosiahnuť konsenzus, ale my sa zhodneme. V každom prípade je potrebné poukázať na nerovnosť v spoločnosti aj z ekonomického, aj zo sociálneho hľadiska. Aj vy ste na to poukázali, pani profesorka, taktiež je tu nerovnováha medzi jednotlivými regiónmi, medzi veľkými mestami a vidieckými regiónmi. Myslím, že to bude potrebné veľké úsilie a Európska únia môže v tomto procese tiež zohrávať významnú úlohu e, v snahe nastoliť trochu väčšiu rovnováhu. Sociálne otázky totiž eh, v súčasnosti súvisia práve s touto nerovnováhou do veľkej miery. Chcela by som tiež zôrazniť význam malých a stredných podnikov a pri mojich cestách do Tuniska ma dosť um, oslovila aj úloha občianskej spoločnosti eh, v ďalšom rozvoji tejto krajiny. Hovorila som už o otázkach dlhu. Ja som za to, aby sa tento dlh prehodnotil. Myslím si, že um, jedna časť tohto dlhu je zastarala, mala by sa zmierniť e, a tým by sme odremenili Tunisko, ak naozaj chceme, aby krajina dosiahla pokrok. Ja viem, že aj Tunisko nesie e, svoju časť odpovednosti z hľadiska zmrazených e, zmrazeného eh, mania, zmrazených statkov. Ja sa pridávam ku kolegovi Pancerimu o tom, čo hovoril o demokracii, eh, ľudských právach, eh, v právnom štáte, zákon boja proti terorizmu a tiež zákon o treste smrti. To nás dosť zarazilo. Myslím, že my chceme, aby sme dosiahli rovnováhu medzi bojom proti terorizmu a zároveň dodržiavaním ľudských práv. Nechceme sa, aby sa prehlbovala nerovnováha. Ešte tri poznámky, pardon, štyri, len veľmi rýchlo. Myslím, že ešte stále sú problémy s policajnými zložkami a v otázkach e, beztrestnosti mimovládky sa naďalej stiažujú na to, že dochádza k mučeniu v medzinárodnom význame e, tohto pojmu. Ďalej otázky slobody médií sú tiež veľmi dôležité vrátanie toho, keď e, sa týkajú nielen novinárov, ale aj blogerov. E, ďalej otázka transnačnej spravodlivosti sa tiež musí spomenúť a v neposlednom rade nemôžeme mať vzťahy s krajinou, ako je Tunisko, ak nebudeme zdôrazňovať, eh, aby Tunisko v otázkach migrácie eh, zaviedlo eh, pravidla na migráciu a tiež azylové práva do svojej legislatívy. Sú tam príslušníci Líbie, aj takí, ktorí nie sú z Líbie. A radok utečencov, myslím, že situácia je dosť dramatická. Nechceme, aby sa situácia príliš vyhrotila. Teda aj v tomto smere bude musieť Tunisko prijať rozhodnutia. A ďalej, čo sa týka e, kultúrnej výmeny a športovej výmeny, a otázky vzdelávania a e, združení v spoločnosti. Ja ako francúzska možno vnímam Tunisko trochu inak. E, Tunisko je sice trošku zemepisne ďalej ako Talianska, ale máme predsa milión Tunisanov na území Francúzska. Myslím si, že táto výmena E, kultúrna výmena, aj výmena na úrovni kultúrnych združení e, e, môže byť pozitívnym faktorom. Ja teda aj v tomto zmysle predložím niekoľko pozmeňovacích návrhov. Ak dovolíte, vážny pán spravodajca. Ďakujeme pekne. A teraz pán Jurek ešte žiada o slovo. Oui, merci. Euh, je m'associe aussi euh, à tous les remerciements pour le travail de Ďakujem pekne aj ja kolegovi Kastaldovi za jeho prácu, aj za vynikajúce informácie, ktoré sme dostali od pani profesorky. Chcel by som ešte doplniť jednu vec, ak dovolíte. Podľa istých informácií napríklad Amerického inštitútu Open Doors, ktorý sa zaoberá otázkou náboženskej tolerancie v poslednom roku po revolúcii došlo k nárastu e, náboženskej e, netolerancie, najmä voči konvertovaným kresťanom. E, nie na právnej úrovni, to nie o to ide, ale je teda o to, ale v, v spoločenskej oblasti myslím, že je na mieste preskúmať všetky takéto prípady a doplniť to aj do našej správy, pretože sa to týka priamodenia spoločnosti a bude si to vyžadovať kroky od tureckých orgánov, ktorí nemôžu ignorovať eh, toto dianie a musia zareagovať v snahe eh, presadzovať eh, mierové spolunažívanie všetkých náboženstiev, najmä v spoločenskom živote a tiež v otázkach súkromného, osobného života je dôležité presadovať aj práva kresťanov v tejto spoločnosti. Ďakujeme pekne. Teraz e, sa obraciam na pani Ajady, aby zareagovala. Pán Panceri adresoval poznámku priamo vám. Ak si však želáte zareagovať aj na niečo iné, nech sa páči. 3 až 5 minút máte k dispozícii. Takže ďakujem za všetky vaše vyjadrenia. Čo si vezmem z tejto diskusie? je veľmi dôležité pre, pochopiť situáciu v Tunisku. Tá je veľmi komplexná, ale sú tam nejaké. Sú tam ľudia, ktorí nechápu rozdiel napríklad medzi politickou stranou a organizáciou občanskej spoločnosti. Niekedy sú tam hospodárske záujmy, ktoré môžu byť využívané na plnenie politických cieľov. Takže postupovať môžeme len tak, že budeme poskytovať vzdelávanie, školenie, ako ste správne poznamenali, ale treba byť realistický, pretože demokratizačný proces nie je procesom, ktorý prebehne za jeden deň alebo za dva dní, niekedy to 5-10 rokov, takže je to celý proces. A čo treba zhodnotiť a oceniť je ochota jednotlivých strán na ceste k tomuto, eh, k tejto zmene a netreba sa unahlovať, čo sa týka cieľov. A ja súhlasím E, s tým, že je samozrejme treba vytvárať pracovné miesta, je tam priame prepojenie, ale druhá otázka je aj kvalita zamestnanosti, pracovných miest, ďalej e, plat a alebo platy a pracovný trh, ktorý musí príjmať stále viac mladých, ktorí prichádzajú zo škôl, z univerzít. A keď sa pozrieme na profily zahraničných bojovníkov, tá väčšina z nich je, sú inžinieri v oblasti telekomunikácií, informačných technológií. A je úžasné, že takíto ľudia napokon slúžia teroristické organizácii a myslia si, že táto organizácia im dá lepšiu budúcnosť. Takže preto je to dôležitý aspekt. Vzdelávanie to je dlhý proces netrvá napríklad rok alebo tak netreba treba ho vyvíjať po internete, na sociálnych médiách a tak ďalej, aby sa ľudia mohli naučiť, čo chcú. Čo sa týka trestov, tak samozrejme súhlasím. Ľudské práva sú jasné a nemenné a hovorili ste o treste smrti, tak tam je to taktiež jasné a Tunisania, vlády, Tunisania by sa mali proti tomuto obrátiť a nie to prepájať z otázku terorizmu. Takže predpokladám, že ide skôr o nedostatok skúseností a preto si vláda vybrala taký konzervatívny prístup a do určitej miery chce vyvolať strach, že pokiaľ by tam bol taký nejaký prípad, tak by sa to teda mohlo stať, ale rozhodne treba na to tlačiť Ale čo sa týka inkluzívneho rozvoja sociálneho hospodárstva alebo, e, sociál, alebo sociálnej solidarity, solidarity spoločnosti, tak je treba e, pomocou politiky podporovať také, takýto vývoj udalostí. Je treba zapojiť aj mladých, môžu sa učiť napríklad aj v Európe. Európa bola priekopníckým kontinentom v takýchto veciach a opäť opakujem, že nejakú dobu trvá, kým sa takéto iniciatívy rozvinú a je dôležité ich napríklad aj financovať a často to nie je tak jednoduché. Vyžaduje si to veľkú mieru úsilia zo strany politikov, mimovládnych organizácií a tak ďalej. Zaznel tu veľmi dôležitý odkaz. Bez stability v Libii, v Tunísku nebude žiadna stabilita. Ja s tým súhlasím. Pretože bezpečnostný aparát v Tunisku nie je taký silný, ako by ste si mohli myslieť. V podstate napätie v Líbii vedie k veľkej miere nestability, pre všetkým na juhu krajiny, na to je treba dohliadať, ale máme 1 milión Libicov, ktorí museli opustiť svoje domovy a tí sú teraz v Tunisku. No a znamená to taktiež, že sú tu ďalšie náklady, napríklad čo sa týka vzdelávania a tak ďalej. Áno, vláda to absorbuje, ale do akej miery a na aké dlhé obdobie Takže na to netreba zabúdať. Ďalej, čo sa týka toho Marshallovho plánu pre Tunisko a tej možnosti toho, že by sa vystupňovala finančná pomoc, áno, súhlasím, že by to malo byť, že malo byť vyvážnosť medzi požičkami a grantami, avšak keď sa pozrieme na finančný a bankový sektor v Tunisku, tak vidíme, že je v zlej situácii, bola tam nejaká reforma, ale zatiaľ nebola úplná, takže pokiaľ nemáte fungujúci tento systém, tak je potom ťažké financovať e, mikropodniky. Napríklad, dobre, sú tu e, inštitúcie na poskytovanie mikroúverov, ale niekedy sa tam uplatňujú veľmi veľké úrokové sadzby, vysoké úrokové sadzby, takže je ťažké sa dostať k tam, takýmto mikroúverom. Takže je treba dohľadať na takýto typ organizácií. No čo sa týka finančného sektoru v Tunisku, tak si myslím, že Európska únia by mohla na základe svojich skúseností, ktoré vyplývajú z finančnej krízy, potom napríklad v súvislosti s e, rôznymi e, záchranami a tak ďalej, tak by ste mohli podporiť Tunisko pri bankovej reforme. A to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujeme pekne hm, za vaše vyjadrenia v dnešnej diskusii. A teraz ešte na záver dostáva slovo náš správodajca, pán Castaldo. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr môžem povedať, že plne súhlasím s tým, čo ste povedali, že zvolanie ďalšieho stretnutia zmiešaného parlamentného výboru by bolo skutočne na mieste ešte tento rok. Je to totiž e, dôležitý nástroj v rozvoji našej spolupráce s Tuniskom. V najbližších rokoch e, dúfame, že sa nám podarí e, prehlbiť vzťahy medzi parlamentami Tuniska a Európskym parlamentom a snahe podporovať našu spoluprácu. Senz'altro bez pochyby chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom za slova povzbudenia a za to, že ocenili odvedenú prácu v tejto prvej verzii správy, ktorá je dobrým začiatočným bodom, ktorý sa venuje e, tým štyrom pilierom, z ktorých je zložená. Bolo tu niekoľko pripomienok, ktoré samozrejme zdieľam a myslím si, že treba si pripomenúť aj e, veľkého úsilia, ktoré vyvinula Líbia, ako povedal pán poslanec Česa. A treba pripomenúť aj, v tu, že v Tunisku žije milión e, Líbícov. A ako som hovoril v mojom príspevku, e, treba hovoriť aj o ich parlamentnej demokracii a musíme hovoriť o plnom potenciáli, ktoré sú ústavnej povahy eh, a to na veľmi vysokej úrovni. Hovoríme nielen o arabskom svete, ale aj so zreteľom na medzinárodné vzťahy. Nemôžem eh, povedať viac nič eh, než len súhlasiť s tým, čo povedal poslanec Panceri. Je to princíp, z ktorého nemôžeme ustúpiť. Občianská spoločnosť nie je len tým aktérom, ktorý má e, stimulovať politiku, avšak e, do istej miery aj nahrádza politiku. Ak si uvedomíme, ak o akým spôsobom, ak, akú úlohu občianská spoločnosť hrala pri vyriešení patovej situácie. Ide to e, revolúcia, ktorá sa musí ešte jasne prejaviť e, a ktorá ešte nie je úplne dotiahnutá do konca. Je jasné, že nemôžeme urobiť nič iné, iba odsúdiť snahy zhromaždenia opätovne e, trest smrti, pretože to je tak nenávistná vec a niečo, čo ide tak priamo proti hodnotám. E, to nemôže byť súčasťou e, súdneho poriadku alebo zákonného poriadku krajiny, s ktorou chceme mať lepšie vzťahy. Avšak Eh, ospravedlňujem sa a škoda, že eh, tu pán Kiučuk už není s tým, čo hovoril, že fondy sú k dispozícii. Áno, sú k dispozícii fondy, eh, ktorú, ktorou financujeme makrofinančnú pomoc, a ktorej sa hlasovalo aj vo výbore INTA. Avšak musíme jasne žiadať podporu pre verejnú administratívu, pre štruktúrálnu podporu a, krajiny. Je jasné, že tie fondy hovoria aj o tom, čo pripomenula pani Verža. V súčasnosti e, na jednej strane áno, tieto fondy Ehm, ehm, respektíve v Tunisku sa musia ďalej uskutočňovať reformy, a, avšak ani my nerobíme maximum z toho, čo by sme robiť mohli. Musíme mať na pamäti, aké dôležité je a aké, akú má hodnotu ten model, ktorý môže priniesť rozvoj tuniskej demokracie. Uzatvorím to tým, že e, pripomeniem e, významnú úlohu e, PMI a podobnú úlohu, ako plnilo hnutie piatich hviezd v Taliansko. Je to veľmi... Talian, tuniská, tuniské hospodárstvo je mnohých ohľadoch na tom podobne. Je veľmi dôležité pripomenúť si, že aj geograficky že sever e, Tuniska je položený severnejšie ako južný cíp Sicílie. To znamená, že okrem, že je nám veľmi geograficky eh, blízka, e, ale nielen geograficky, ale aj kultúrne, čo sa ukázalo jasne v tom malom zázraku, ktorý predstavovala tuniská revolúcia a ktorá sa pretavila potom do celého arabského sveta. Ide nám o to, aby sme tento zázrak e, udržali e, pri živote a pomohli týmto spôsobom Tunizanom, e, pretože pokiaľ nebude voči štátnej moci ten vyvažujúci element občianskej spoločnosti, ktorý musíme podporiť, dojde tu potom k mnohým stretom na úrovni reforiem, a na, ale nielen na reforiem, ale na e, e, úrovni základných hodnot a riskujeme, že tento vlak nám ujde. Sú tu mnohé historické príklady e, toho, že tento boj si nemôžeme dovoliť pre, prehrať. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pán Castaldo. A ešte posledná vec. Máme 3 dní na predkladanie pozmeňovacích návrhov. 22. apríla vyprší lehota a potom prebehne druhé preskúmanie v 3. majovom týždni v našom výbore. Hlasovanie v, po výbore AFED je naplánované na polovicu júna, 13. alebo 14. a potom v pléne e, sa to bude odhlasovať v septembri. Má niekto, prosím, niečo k bodu rôzne? Ak nie, týmto sme ukončili našu schôdzu. Najbližšia schôdza sa skutoční 23. mája o 15. hodine. A tiež sa skutoční e, mimoriadná schôdza v Štrasburgu 12. mája. Nezabudnite na to.